Mali by sme začať, pretože dnešný program je naozaj e, nabitý. Pán predseda Lavia ma e, nutí začať. E, moje meno je Sikiersky, som predsedom e, výboru pre polnohospodárstvo. Teším sa, že môžem e, začať toto vypočutie. Všetkých e, prítomných na tomto spoločnom vypočutí chcem privítať, osobitne potom lotičskému predsedníctvu a pánu komisárovi za pozvanie, za to, e, že ste tu s nami. Ďakujem a vítam vás. Ako viete, toto vypočutie e, organizujeme v rámci našej prípravy na legislatívnu prácu o dvoch návrhoch e, zákonov z dielne komisie. Spoločne na nich e, pracujú gestorsky Envy a Agri ako výbory e, a jednotliví tieňoví spravodajcovia alebo spoloční spoluspravodajcovia pani e, Renate Somer napríklad z výboru Envy. Obe spravodajkyne vítam. Opäť o chvíľu sa aj ujmú slova Chcem zdôrazniť, že už od roku 2008, od prijatia e, rozhodnutia zo septembra 2008, parlament vyzval k tomu, aby sa pripravovali konkrétne návrhy legislatívy, ktoré sa budú zaoberať e, klonovaním. A som presvedčený, že toto podujatie pre náš výbor bude veľmi dôležitou e, udalosťou. Ide o problematiku zložitú a budeme môcť teda diskutovať o rôznych aspektoch, ktoré treba e, zohľadniť, pretože, ako som už bol povedal, je to veľmi citlivá, citlivá téma. Dnešné vypočutie e, sa bude deliť na tri bloky. Prvý blok tu budú zástupcovia E, inštitúcií, potom e, v ďalšom bloku prvá podiová diskusia o vplyve na podniky v polnospodárskej oblasti a e, teda na blaho zvierat. A potom máme v treťom bloku otázky sociálne. Teraz hneď dám slovo kolegovi pánu Giovannimu Lavia, ktorý, ako viete, je predsedom výboru, eh, ktorý s nami spolu eh, zasadá. A potom eh, obe spolu spravodajkyne. Nech sa páči, máte slovo, pán predseda. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať pánu Siekierskému za úvodné slova Táto téma klonovanie zvierat pre tieto účely už dlho bola naš, e, diskutovaná v našom výbore, e, výbore Envy, ktorému predsedám. E, proces zmierovania k prvému návrhu e, z roku 2011 e, viedol e, práve k, ne, k nezhodám keď išlo o prvé správy Envy. Odvtedy výbor Envy opakovane trval na tom, aby komisia predložila nový návrh, e, oddelený od týchto nových potravín počas e, zmierovacieho postupu. Návrh komisie z 18. decembra 2013 e, splnil tieto požiadavky zákaz klonovania na tieto polnospodárske účely, a umiest, pokiaľ ide takisto umiestňovanie na trh produktov z týchto e, živočišných klonov, ďalej otázky vystope, vystopovateľnosti, dosledovateľnosti a etiketovania. Takisto že žiadne ustanovenia k o, e, dosledovaniu. To všetko sú o, e, o, aspekty, ktoré parlament vždy považoval za veľmi dôležité. Preto ma veľmi teší, že dnes máme toto spoločné vypočutie a že pán komisár Andrukaitis a predsedníctv, za e, e, predsedníctvo za latičské predsedníctvo. Tu máme zástupcov, máme tu šesť e, špecialistov, expertov a túto možnosť môžeme využiť na osvetlenie viacerých aspektov tejto problematiky v tomto našom legislatívnom postupe. Ďakujem. Bardzo dziękuję. Ďakujeme pekne. A teraz e, prejdeme ďalej. Vypočujeme si e, obe spravodajkyne. Ako prvá bude mať slovo pani Moj, spravodajkyňa z výboru Agri. Tieto vystúpenia budú veľmi stručné, ako vy zvyknete vždy byť stručná, takže sa e, môžete ujať slova. Ďakujem. Vážení kolegovia, predovšetkým vám chcem poďakovať za to, že ste dnes sem prišli a že sa zúčastňujete na diskusii o tejto veľmi dôležitej téme, ktorou je klonovanie zvierat. Ide o veľmi citlivý dosie, musíme sa zaoberať všetkými možnými dôsledkami, ktoré môže klonovanie a obchodovanie s takýmito produktami e, predstavovať e, pre zdravie a pre, pre zdravie našich občanov. Dnes pred nami stojí veľká úloha, pretože to znamená, že sa musíme zaoberať aj našou budúcnosťou, budúcnosťou našich zvykov, našeho stravovania, našej spoločnosti Teším sa na názory vás všetkých, ale chcela by som vás upozorniť na niektoré z otázok, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a ktorými by sme mali začať našu analýzu. Je jasné, že okolo tejto témy vládne neistota v Európe a ne, ne, neexistuje jedna hlavná jednotná línia. Mali sme tu, máme tu tému nových potravín, potom je tu téma potravín, ktoré pochádzajú z klonovaných zvierat. Ku tejto téme sa komisia mala vrátiť v roku 2013 a mala sa pokúsiť snažiť hľadať riešenie. Musím povedať, že návrhy komisie predstavujú, obsahujú rôzne aspekty a z, z rozličných aspektov možno aj vychádzať pri ďalších diskusiách. Musím však naozaj povedať, že vládne pomerne veľká vedecká neistota, nielen pokiaľ ide o zdravie zviera, zvierat, ale aj ohľadne otázok, ktoré súvisia s požívaním potravín, e, ktoré pochádzajú z takýchto zvierat. Nemáme dostatok e, dôkazov, pokiaľ ide o vyhodnotenie FC, som si všimla viac než jednu kritických poznámok. Pozrela som sa aj na rôzne ďalšie štúdie a musím povedať, že som našla mnohé medzery a nejasnosti. Nie je isté, a ktoré sú to kritériá, ktoré bude možno využívať pri jednotlivých krokoch, napríklad pri výbere jednotlivých druhov zvierat. Mali, mali by sa využívať už druhy, ktoré sú v prírode prítomné a tak ďalej. Ďalej treba veľmi dobre preskúmať jednotlivé techniky. V návrhu by som chcela ešte doplniť to, kde my vidíme tú prioritu. Chceme, aby sme sa pozreli aj na status zvierat, ktoré sú ehm, ktoré majú byť vyňaté v zmysle článku 13 Lisabonskej zmluvy. Nezabúdajme preto na žiadne z týchto aspektov a nezabúdajme na žiadny z týchto rozmerov. Do, zdravie zvierat musí byť zaručené tým istým spôsobom a na tej istej úrovni ako zdravie z, európskych spotrebiteľov. Prvé zasadnutie k tejto téme je iste dôležité, ale ja som si istý, že spravodajcovia z Envy, stinoví spravodajcovia, my, že nám všetkým sa podarí pracovať na tejto úlohe. Že, želám si a teda teším sa na ďalšie príspevky od našich hostí a dúfam, že budeme môcť ďalej potom rozpracúvať túto tému v našej ďalšej práci. Ďakujem. Pani Ďakujeme. Teraz pani Zoma. Ďakujem, pán predseda. A ja chcem e, uvítať všetkých kolegov, osobitne e, tu prítomných spoludiskutérov, pán komisár. Teší ma, že oba výbory sa ujali tejto témy. E, myslím si, že my obe spolupra- spoluspravodajky nebudeme dobre spolupracovať. Úvod už sa rozbehol. Teším sa na zaujímavé vypočutie. Mnoho nových kolegov je tu prítomných, takých, ktorí sa touto témou ešte nezaoberali. Už v predposlednom volebnom období, teda v roku 2008, e, sa e, došlo k zlyhaniu tej legislatívy k novým potravinám. Opätovne sa dostávame k tejto konf- konfrontačnej téme klonovania. Vieme, že tá téma je zložitá a ja som takisto toho názoru, že e, potrebujeme osobitné e, ustanovenie ku klonovaniu. Je to potrebné, je na čase, aby sme mali európsky e, predpis k tejto téme. Európsky parlament, keď sme o tom poprvýkrát hovoril, si bol vlastne zajedno E, že e, nebol nadchnutý vlastne e, tou myšlienkou mať klonované zvieratá alebo reproduktívny materiál z nich či potomkov. Teraz treba hľadať nové odpovede na, na otázky, otázky etické, ochranárske, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosť potravín. A tiež e, sú tu záujmy polnohospodárstva. Otázka znie, či naše polnohospodárstvo týchto e, klonov, či ich e, potomkov potrebuje, aby sme zostali konkurencieschopní v svetovom merítku. To všetko dnes budeme riešiť. Teším sa na zaujímavé vypočutie a želám nám všetkým zaujímavé popoludne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz odovzdám slovo Eh, ďalšiemu rečníkovi pánu Stalemestersovi, eh, zástupcovi eh, Lotyšska v Európskej únii. Prosím v mene Lotyšského predsedníctva, nech sa páči, máte slovo. Vážení predsedovia, vážený pán Sikerský, pán Lavia, pani komisár, pán komisár Andrkajtis, vážení hostia. Je naozaj mi cťou, že dnes e, môžem byť na tomto spoločnom vypočutí ku klonovaniu zvierať. Chcem vám poďakovať za toto pozvanie. Tiež ma veľmi teší, že môžem e, trošku vám ukázať, kde sa nachádza diskusia na pôde rady. Ako predošli rečníci, ja chcem začať E, slovami e, k pozadiu tohoto návrhu. Ako všetci vieme, e, politika EÚ ku klonovaniu má zložitú dlhú históriu medziinstitucionálnych diskusí. Na programe sa objavila táto téma po zlyhaní návrhu k novým potravinám z roku 2011. Hlavným dôvodom tohoto zlyhania bola práve otázka potravín sklonovaných zvierat a ich potomkov. Bohužiaľ práve v tom období to riešenie, ktoré sa mohlo prakticky implementovať a uspokojiť ambície všetkých zúčastnených sa nenašlo. Preto máme terajšiu legislatívnu snahu, kde sa ho, teda máme terajšiu snahu, kde sa hovorí, e, je dôležité e, autorizácia a klonovanie ako také per se sa nezakazuje. Hlavný argument, prečo komisia navrhla oddelenú legislatívu ku klonovaniu zvierat, bolo práve preto, v roku 2011, k udalosti z roku 2011. Pripomeňme si všetci tento, toto pozadie, keď, aby sme sa vyhli minulým chybám a posunuli sa vpred. Chcem zdôrazniť, aké dôležité je pracovať v spolupráci parlament, rada k e, novému návrhu o novodobých potravinách. Chcem zdôrazniť, že e, ten návrh chce zlepšiť prístup k novým a inovatívnym typom potravín na trh, zatiaľ čo sa súčasne zabezpečí vysoká miera ochrany spotrebiteľa. Ďalšie dva návrhy o klonovaní chcú zakázať e, pre e, polnospodárske zvieratá a používanie klonovania a predaj e, výrobkov z klonovaných zvierat. Tieto návrhy majú za cieľ hovoriť o etických otázkach, ako je práve bezpečnosť zvierat a tiež chcem čosi povedať k obom otázkam, kde sa nachádza rada, pretože je dôležité pochopiť, kde túto tému, ako túto tému rada vníma. Nie je tajomstvom, že e, rada sa domnieva, že klonovanie sa má riešiť oddelenie od legislatívy o nových potravinách aby sa neregulovali v nej otázky klonovaných zvierat. Lotičské predsedníctvo chce túto, tento postoj i obhajovať a vás všetkých, ktorí sa zúčastňujete týchto rokovaní, aby ste si uvedomili a mali na pamäti túto skutočnosť. Nemali by sme e, prepásť tú možnosť použiť nové postupy na uľahčenie inovácií v oblasti nových potravín, lego, le, e, právne definície, ktoré potrebujeme pre túto oblasť opatrenia pre dovoz tretích krajín, pretože európsky spotrebitelia budú môcť mať prístup k oveľa väčšiemu množstvu nových potravín a súčasne sa zabezpečí vysoká, vysoká miera ochrany a bezpečnosti chcel by som vás informovať, že e, treba dobre technicky preskúmať tieto návrhy. To sa už za, začalo v rade. Verím, že všetci si uvedomujete, aké citlivá je toto otázka pre členské krajiny. Sopár hlavných aspektov diskusí v Rade by som rád osvetlil, a to je výber e, právneho nástroja, rozsah navrhovaných e, opatrení, e, teraz rešpektovanie medzinárodných pravidiel a miera kontroly. A prístup Rady teda je pracovať na riešeniach, ktoré budú mať poprvé dobrý právny základ, založené budú na dopadových štúdiách, že sa budú dať vymáhať a nebudú zavádzať spotrebiteľov a tiež v súlade s medzinárodnými obchodnými dohovormi. Práve e, na základe týchto aspektov a uvedomujúci, aký dôležitý blok tém to je, ide nám o dobrý kompromis, ktorý bude pragmatický, technicky realizovateľný, vrátane dosledovateľnosti a označovania Záverom chcem vás ubezpečiť, že rada bude sledovať prácu parlamentu s veľkým záujmom a veríme, že obaja spolu zákonodarcovia nájdú riešenie v tomto veľmi citlivom bloku, teda v tejto citlivej problematike. Ďakujem. Ďakujem za e, prezentovanie e, e, postoja rady. Teraz by som rád udelil slovo pánu komisárovi, pánu Kajtisovi, aby nám osvetlil pozíciu komisie. Nech sa páči, máte slovo. Vážení spolupredsedajúci, členovia výboru, vážené spravodajky, dámy a páni. Veľmi vám chcem poďakovať za toto prvé stretnutie oboch výborov a za pozvanie, že môžem s vami diskutovať o, o návrhoch ku klonovaniu. Ako viete, e, e, počas minulého funkčného obdobia komisie e, sa diskutovalo poprvýkrát. Chcem vám povedať teda v akom kontexte a aký obsah bol tých prvých dvoch návrhov. Prvý návrh sa týka smernice pozastavenia klonovania zvierat. To by požadovalo od členských krajín, aby zakázali klonovanie e, dobytku e, rôznych typov, takisto koní, e, ovci a ďalších typov umiestňovanie na trh týchto klonov, ako aj embryonálnych klonov. Potom druhá smernica je, sa týka umiestňovania na trh e, produktov sklonovaných zvierat. Tu by sa zaviedol zákaz predaju potravín, menovite mesa, e, sklonovaných zvierat v EÚ. Ten prvý návrh sa týka klonovacích techník a, samotných živočíšnych klonov a ten druhý e, návrh sa, sa týka potravín z e, klonovaných zvierat. Po 5-ročnom období by vlastne komisia monitorovala technické vyhodnocovanie klonovania i otázok, ktoré sa týkajú etických e, problémov ako bla, i blahobytu zvierat. Rada i e, parlament e, by sa zúčastňovali. Skutočnosť, že spoločne hovorím, k, na jednej strane k výboru Agri a na druhej strane k výboru Envy. No to ukazuje, že e, tento zložitý e, problém možno vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Som e, optimistický, že parlament vyriešil problematiku geneticky modifikovaných organizmov a preto nevidím dôvod, že by sme nenašli riešenie i klonovaniu. Bol to súčasť diskusii o nového, nového nariadenia o nových potravinách z roku 2011. Napriek úsiliu počas maďarského predsedníctva zlyhalo zmierovanie k tejto téme po troch rokoch rokovaní. Následne komisia uvažovala o tomto výsledku a zapojila do, svoj, do svojho pracovného programu na rok 2012 novú legislatívnu iniciatívu. Na základe žiadosti e, parlamentu komisia pripravila dva oddelené návrhy a oddelilo sa tým klonovanie od nových potravín. To sú návrhy, ktorých vlastne dneska budeme diskutovať. Dobre som sa pozrel, pozorne som sa pozrel na problematiku a teraz sa teším na vaše pohľady vážení predsedovia a vážení členovia výboru. Viem, že téma je to zložitá a že parlament i komisia bude posudzovať všetky aspekty. Bezpečnosť potravín, etické princípy, e, zdravie a bezpečnosť zvierat, aspekty genetickej biodiverzity i ďalšie inovácie a výskum. Dobré rozhodovanie znamená vyvažovanie citlivých otázok, e, etablovaných princípov a prehodnocovanie faktov. A teším sa preto na vaše pohľady, na všetky tieto aspekty. Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, e, verím e, posudzovaniu. Pokiaľ ide o blaho zvierat, to je veľmi vážna otázka. Skutočnosť je taká, že všetky zvieratá, ktorých sa týka klonovanie, samotné, e, samotní potomkovia i klony trpia. Preto manipulácie, by mali by, e, ktoré sú ako keby išlo o objekty, vytvárajú samozrejme odpor. Toto sa odzrkadluje v dohodách princípom, že zvieratá sú e, cítiace bytosti, predstavujú dôležitou súčasť polnohospodárstva. Do, do, posudzovanie dopadov znamená, že klonovanie nie je novo, e, nová produktívna metóda, ktorá by bola potrebná, ktorá by opodstatňovala e, utrpenie zvierat. Avšak niektoré tretie krajiny pristúpili k inej voľbe a to nás prináša privádza k ďalšej otázke, k otázke mláďat a potomkov klonov. Viete, že Viete, že u nás sa využívajú spermie na insemináciu a zvieratá, ktoré, také, ktoré takéto niečo postupujú, majú tie isté životné podmienky ako tie, ktoré postupujú konvenčnú insemináciu. Je tu ďalej aj otázka etiketovania a tu viem, že nezdielate náš názor. My sme sa pozreli na rozličné možnosti vrátane etiketovania potravín a ukázalo sa, že označovania potravín, pokiaľ ide o mláďata a potomkov, bolo veľmi nákladné a pre tento dôvod sa komisia rozhodla nezavádzať pre chovateľov túto podmienku, ale chceme ďalej skúmať túto otázku. Útvary komisie spustili štúdiu, pokiaľ ide o označovanie potravín z klonovaných zvierat a ich mláďat. Štúdia sa bude zaoberať realizovateľnosťou a dosahom potenciálneho systému označovania produktov z klonovaných zvierat a ich mláďat. Správa by mala byť hotová v oktobri 2015 a my dúfame, že e, vniesie viac svetla do tejto diskusie. Vážený pán predseda, vážení poslanci, zaujímajú ma veľmi vaše názory k tejto téme a som a teším sa, že si pozrieme spoločne všetky možnosti a že postupíme spoločne vpred. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tým končí prvá časť nášho zasadnutia so zástupcami inštitúcií. A prejdeme rovno k prvému fóru, k prvej panelovej diskusii, témou ktorej je vplyv na poľnohospodársko-potravinárske podnikateľské subjekty. Čiže aký dosah budú mať uvedené návrhy na podnikateľské subjekty a dobré podmienky zvierat. Predtým, než udelím slovo našim expertom, poprosím o úvodné slovo spravodajkyniu výboru Agri. Pani Moj, nech sa páči, ak by ste nás mohli krátko uviezť do tejto témy. Áno, my za výbor Agri si veľmi radi vypočujeme odborníkov na túto tému, ale problém s dobrými podmienkami zvierat je známy. Ako hovorí článok 13 Sabonskej zmluvy, tam sa hovorí, že sú to citlivé bytosti, čiže technikami mm, chce, chceli by sme pochopiť a porozumieť technikám klonovania a chceli by sme porozumieť tomu, aké utrpenie môžu tieto techniky potenciálne predstavovať pre zvieratá. Preto e, sa veľmi tešíme na to, až sa naši pozvaní hostia s nami podelia o svoje stanoviska v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, ako prvý Jan Veneman. Je to jeden z našich troch expertov, ktorý vystúpi v rámci prvej, prvého fóra a dovolte mi, aby som opätovne privítal medzi nami našich e, hostí, expertov. Pán Veneman je riaditeľom Európskeho fóra chovateľov poľnohospodárskych zvierat. Je špecialistom aj na, aj na chov poľnohospodárskych zvierat a má rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti. Pôsobil aj na holandskom ministerstve poľnohospodárstva pracoval v poloverejných asociáciách či v súkromnom sektore. Nech sa páči, ja už teraz poprosím pána Venemena. Venemena, máte 10 minút na vašu prezentáciu. Okay. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade mi dovolte poďakovať za vaše pozvanie na toto dôležité zasadnutie. My sme veľmi šťastní, že máme dnes takúto príležitosť medzi vami vystúpiť. Predtým, než sa dostaneme k samotnej téme, dovolte mi, aby som vysvetlil niečo k Európskemu fóru chovateľov pomospárských zvierat. Mám aj priesvitky pripravené. Ide o e, združenie, ktoré združuje zástupcov chovateľského sektora v Európe, či už ide o súkromné subjekty alebo asociácie z danej oblasti. Mnohé z nich, mnohé z týchto subjektov sú družstvami. Máme 25 až 30 členov, teda tak, je nás takmer 30 členov v Európe pracujeme so všetkými druhmi, povedzme so vš- takmer všetkými druhmi, teda s prežúvalcami, s hydinou, mm, akvakultúrnymi druhmi. Pokiaľ ide o klonovanie, hovoríme len o prežúvalcoch a um, prasatách a zaoberáme sa chovateľstvom a reprodukciou a Samozrejme, toto všetko tieto jednotlivé otázky môžu mať e, dôsledky na klonovanie. My bránime záujmy členov pred medzinárodnými inštitúciami, zodpovedáme sa súčasneným stranám v Bruseli a tak ďalej, riešime politické otázky, riešime technickú legislatívu v, oblasti, v danej oblasti a takisto sme zapojení aj do vedeckých aktivít. Čiže riešime potreby výskumu, snažíme sa získať e, aj isté príspevky v nadväznosti na Horizont 2020. Venujeme sa aj e, samotnému, samotnej podpore európskych výskumných aktivít. Na prísvitke vidíte zmienku o dvoch smerniciach, ktoré sa venujú klonovaniu, čiže ide o návrh ku klonovaniu a ten druhý návrh sa týka mm, uvádzania na trh, teda marketingu. Kom, pán komisár už vysvetlil návrh o klonovaní, teda e, klonovanie je zakázané, dovoz, dovoz e, embryonných klonov a klonovaných zvierat je zakázané, ale nezabúdajme, že treba rozlíšiť zárodočné produkty od týchto embryonálnych klonov, pretože to, toto treba veľmi jasne povedať. Embryonálne klony sú začiatkom klonov, to je úplný začiatok ďalšieho vývoja klonu a ja som to dal červeným na um, priesvitku, teda neexistuje zákaz zárodočných produktov a tak ďalej klonovaných zvierat. Preto som si považoval za dôležité vyzdvihnúť túto otázku výhody klonovania. Ide o reprodukčnú techniku, nejde o chovateľskú techniku, nejde o genetickú modifikáciu, ide o reprodukciu zvierata, ktoré už existuje. A výhoda spočíva v tom, že klonovanie Um, môže skrátiť generačný interval a preto urýchliť eh, chovateľský sektor. A to je veľmi dôležité v sektore ošípaných, tam, kde máte pyramidovú štruktúru. Pokiaľ sú na vrchole pyramídy dobre zvieratá, tak vždy si to vyžiada istý čas predtým, než sa rozvinie istá genetika, genetika, vďaka ktorej sa teda oši- sú ošípané potom vhodné na poražku čo je dôležité, klonovanie znižuje riziko straty mimoriadne hodnotných, mimoriadne dôležitých zvierat. Využívajú sa tu aj moderné techniky, napríklad genomický výber a to vďaka tejto technike sa už môže, mm, môžeme porozumieť kvalite zvierata už keď sa narodí. Ale napríklad, ak máte napríklad býka, tak tam potom nie je jasné, že či sa embria môžu z takýchto zvierat využiť. Ak my si myslíme, že ak by sa dalo takéto niečo využiť v chovateľskom sektore, tak by to pre nich predstavovalo obrovskú výhodu. Aby som to skrátil, návrh komisie je akceptovateľný pre, chova- pre sektor chovateľov v Európe. Prečo? Pretože vychádza z posúdenia rizik FC, nielen jedného z rizik, mnohých vychádza z mnohých argumentov, ktoré sa týkajú zdravia a dobrých životných podmienok. I keď nie všetky pro- problémy boli vyriešené, stále sú tu problémy s embryonálnymi klonmi, Ak aj um, sa zviera narodí, tak sú tu isté problémy a tak ďalej. Čiže my sa cítime zodpovední za takéto niečo a preto na teraz akceptujeme zákaz klonovania, ale rovnako aj chápeme, respektíve chápeme to tak, že tento zákaz je dočasný, čiže bude existovať možnosť prehodnotiť situáciu do 5 rokov a ja verím, že vedci nám pomôžu vyriešiť mnohé z týchto problémov a sme radi, že neexistujú, neexistuje zákaz, pokiaľ ide o výskum, zdravotnícke pomocky a tak ďalej. Teda klonovanie sa môže využívať pre tieto účely aj pre genetickú diverzitu. To je otázka to je oblasť, kde by sa mohlo klonovanie využívať. A zase som to dal na priesvitku, neexistuje žiadny zákaz, pokiaľ ide o zárodočné produkty. V tomto komisiu podporujeme. To, čo som už povedal, keď Európsky parlament a komisia a ak, ak by teda zák- inštitúcie zakázali um, dovoz zárodočných produktov, tak by to nebolo dobré pre sektor. Nie len pre chovateľské firmy, ale aj pre chovateľov a poľnohospodárov samotných. Začnem e, s niektorými s problémom. predstavovalo by to obrovské administratívne bremeno, nielen pre samotných chovateľov, aj pre, aj pre úrady. Budú problémy s vystupovateľnosťou, budú problémy obchodného charakteru s krajinami ako USA, e, TTIP by sa skomplikovalo, ale čo je najdôležitejšie, a to chcem zdôrazniť, ovplyvnilo by to konkurencieschopnosť európskeho chovateľského sektora. Pokiaľ takéto techniky, a ja nehovorím len o klonovaní, ale možno, že musíme do budúcna zájsť aj ďalej, ak takéto techniky budú obmedzené um, zo strany EÚ, tak strácame boj so Spojenými štátmi a možno aj s inými. A keď Európska únia chce inovovať a chce byť inovatívne, tak eh, takéto inovácie by sa nemali podľa nášho názoru určite obmedzovať. Keď hovoríme o návrhu, ktorý sa týka trhu, uvádzania na trh, tam sa domnievame, že e, zákaz nemá vplyv na stanovisko EFSA. Toto je veľmi dôležité pre chovateľský sektor, ale v každom prípade chcem uvieť, že e, to nemá vplyv na stanovisko EFSA, neexistuje žiadne obmedzenie produktov mláďat, klonovaných zvierat. keď bude súčasťou v legislatívy aj, aj teda ak, budú, ak, ak, teda budú, ak teda budú súčasťou mladiatá a potomkovia, tak to bude um, veľmi zle, pretože toto je zásadné, ja to nebudem opäť opakovať. Naša rada Európskemu parlamentu znie. Možno smernice nie sú ideálne, ja to chápem, je to kompromis, ale pre nás sú nateraz akceptovateľné a chceme e, vyzvať Európsky parlament a radu, prosím, nezhoršujte to, neobmedzujte návrhy, ktoré komisia už prijala. Na prísvitke, ktorá je poslednou, vidíte kontakty na mňa, takže ja samozrejme som vám, som vám schopný poskytnúť ďalšie podrobné informácie, ak mi pošlete vaše otázky na moju e-mailovú adresu. Vždy som pripravený s poslancami samozrejme diskutovať o tejto téme podrobnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj za vašu pozvánku, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade potreby do budúcna. Máme tu už pána Javiera Davida, ktorý je podpredsedom pracovnej skupiny Kopa Kodžeka, prechov hospodárských zvierat, takže nech sa páči. Odozdávam vám slovo. Pán Javier David je riaditeľom francúzskej, francúzskej národnej asociácie družstiev. Takže nech sa páči, ja vám odovzdávam teraz slovo. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne. Budem hovoriť o Kopa Kožeke. Na jednej strane uh, ide o asociáciu európskych poľnohospodárov a tá časť Kodžeka znamená, že združuje európske poľnohospodárske družstva. Združujeme 66 členských organizácií, predstavujeme asi, zastupujeme asi 12 miliónov poľnohospodárov, 22 tisíc družstiev, Cieľom kopa Kodžeka je obrana všeobecných polnospodárských záujmov našich členov, teda poľnohospodárov a polnospodárských družstiev a cieľom je hľadanie riešení problémov spoločného záujmu. Poprvé, cestoval som pomerne dosť po svete a Mm, mám pocit, že v Európe sa rešpektuje legislatíva, ale existuje niekoľko legislatívnych, niekoľko legislatív, teda máme, e, máme legislatívu k zdraví zvierat, k dobrým, k dobrým životným podmienkam a tak ďalej. Mm. Máme tu dobré životné podmienky. Vieme, že bez toho, aby mali zvieratá dobre životné podmienky, tak sa nikdy nedopracujeme k istým výsledkom, takže je to v záujme stability poľnohospodárskych aktivít, tak potrebujeme, aby naše zvieratá mali dobré podmienky. Zootechnické právo, všetky organizácie spolupracujú s komisiou a s radou, pracuje sa na novej legislatíve. Opätovne Účelom je umožniť nášmu sektoru, aby bol konkurencie schopný a aby mohol riešiť a vychádzať v ústrety dopytu spoločnosti a trhu. No a nezabúdajme na legislatívu k novým potravinám. Chcem ešte povedať, že klonovanie ehm, mm, o klonovanie majú pomerne limitovaný záujem naši chovatelia, pretože existujú obavy ohľadne genetickej diverzity, a pokiaľ ide o, o dobytok a tak ďalej. Tam netreba klonovať, potrebujeme chovať, potrebujeme zvyšovať, ehm, zvyšovať ehm, objem obchodovania a tak ďalej. Potrebujeme riešiť otázku ako ehm, dĺžka života, plodnosť a potrebujeme udržateľné druhy zvierat a potrebujeme udržať vysokú úroveň genetickej diverzity. Preto, čo sa týka chovateľstva zvierat, tak e, naozaj to klonovanie e, je len niečím, o čo je veľmi limitovaný záujem. Samozrejme, na európskych trhoch sa neakceptujú klony, nepotrebujeme ich. Ďal, ďalšia vec, ktorá charakterizuje klonovanie, je vysoká vysoký náklad. Môžeme ísť na jednu zo stránok poskytovateľov klonov v Spojených štátoch. Čiže potrebujete 20 tisíc dolárov na to, aby ste získali e, jedno, jedno, jedno teľa napríklad. Čiže z čisto ekonomických dôvodov jednoducho klonovanie nie je schodné, pretože to neprináša nič, nie je to konkurencieschopný spôsob, ako ehm, postupovať v chovateľstve. Potom e, nízka efektívnosť. Pozrite si správu EFSI z roku 2012, kde tá efektívnosť je len 13 až 25 ak si to porovnáme s umelým oplodnením. Takže ďalším stano- ďalšou perspektívou je e, Kopkopa Kočeka je to, že potrebujeme výskum v oblasti klonovania z troch dôvodov. Takže poprvé ide o lepšiu znalosť mechanizmu, ktorý nám e, umožní dosiahnuť e, vyššiu fertilitu zvierat. Je to dôležitý mechanizmus. Po druhé, zachovať konkurencie schopnosť eh, vedeckých tímov EÚ. A po tretie, toto je veľmi dôležitá vec z nášho pohľadu, ide o to, že európska vedecká expertíza je veľmi dôležitá, najmä v rámci medzinárodných diskusí, eh, v, napríklad v transatlantickej obchodnej oblasti. Potrebujeme vlastnú európsku expertízu, aby sme nezáviseli od iných neeurópskych expertov. Ďalšia vec. Ja chcem ešte povedať, že netreba e, podceňovať legislatívu upravujúcu medzinárodný obchod. Legislatíva EÚ musí byť v súlade s ostatnými normálnymi. Dochádza k priebežnej výmene takýchto materiálov medzi EÚ a tretími krajinami. Európa nie je ostrovom, všetci to vieme. A dovážame hovedzi, dobytok, E, ovce, hydinu. A práve preto výzvy, ktorým Európa člení v tejto oblasti, sa týkajú toho, ako tieto tri oblasti zosúľadiť, čiže tú e, spravodlivú súťaž medzi chovateľským odvetvím v Európe a ostatným odvetvím mimo Európy. Ďalej akceptovateľnosť, toto je veľmi dôležité pre poslancov, a taktiež e, spolahlivá vysledovateľnosť. Posledná vec. Kopa Kodžeka uprednostní právny rámec EÚ, čiže právny nástroj, ktorý bude vhodný. Podľa nás je to nariadenie, ktoré sa bude uplatňovať vo všetkých krajinách. Bolo by to lepšie ako smernice, ktoré treba transponovať a súčasne uplatniť efektívnu alebo efektívny kontrolný mechanizmus, ktorý tak veľmi potrebujeme. A ešte jedna vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. V Európe máme možnosť, ktorá sa týka vysledovateľnosti klonov v Európe. Ehm, Vysledovateľnosť klonov by mala byť k dispozícii chovateľským spoločnosť. Potomstvo klonov, toto je oveľa komplikovanejšia oblasť. Potrebujeme centrálnu databázu podľa správy e, e, EFSA. Nepotrebujeme takýto rozdiel medzi klonmi a krónmi. Poďalšie je to veľmi nákladné. Prebiehali už diskusie, pokiaľ ide o vysledovateľnosť najmä pokiaľ ide o elektrickú identifikáciu a komisia je za to, aby to nebolo záväzné, táto elektronická identifikácia dobytka, hoci je to veľmi zaujímavé. A to len tento, toto stanovisko bolo vyslovené z dôvodov nákladov. Toto je tá kľúčová záležitosť vysledovateľnosť klonov e, na základe e, elektrickej identifikácie. Ako vravím, v súčasnosti je to veľmi nákladné v Európe a nie je to vo veľkej miere akceptovateľné. Z pohľadu Kopa Kodžeka môžem povedať, že e, nášho pohľadu treba rozlišovať medzi klonmi a potomstvom. Uh, Práve preto dávame na stôl stanovisko EFSI, ktoré je veľmi jednoznačné v tomto ohľade. E, potomstvo nesúvisí e, s e, otázkami potravinovej bezpečnosti a ani klonovanie. Poďalšie, chovateľ bude musieť zaručiť absenciu potomstva ale ako to môže urobiť, ak nebude mať k dispozícii relevantné informácie. A tretie strany nie sú transparentné. A toto je kľúčová vec. A kto bude platiť za vyvíjanie kontrolných metód? Kto bude znášať tieto náklady? Práve z takéhoto dôvodu môžem na záver povedať, že súhlasíme v tomto štádiu s návrhom komisie a myslíme si, že klony z európskych chovateľských spoločností by nemali byť v súčasnosti používané v potravinárstve. Ďakujem pekne. Teraz oddám głos panu Donaldovi Brumovi, emeritovanému profesorovi. Ďakujem pekne. Dám slovo pánovi Brumovi, e, emeritnému profesorovi pre oblasť e, dobrých životných podmienok pre zvieratá z Cambridgeskej univerzity, profesor uh, pracuje na rôznych metódach posudzovania dobrých životných podmienok zvierat a taktiež sa venuje rôznym iným aspektom tejto oblasti. Uverejnil viac ako 300 rôznych príspevkov a taktiež pôsobil v rôznych výboroch rady medzi rokom 1990-2009, bol podpredsedom vedeckého výboru EÚ pre dobré životné podmienky zvierat a taktiež je členom vedeckej, e, vedeckej sekcie EFSI. Predsedal skupine o i e, e v súvislosti s pozemnou dopravou. Pán Brum, máte slovo. Poprosíme mikrofón. Ďakujem za slovo. Ako vidíte, som vedeckým pracovníkom pre e, dobré životné podmienky zviera, čiže nepredstavujem žiadnu zájmovú skupinu ani spoločnosť, ale bol som pri vypracovaní správy EFSI. Musím povedať, že e, dobré životné podmienky je vlastne vedecká téma. Ide o stav jednotlivca e, v rámci e, z pohľadu ekologického. Ide o vedecké meranie dobrých podmienok. Ja môžem povedať, že zdravie je veľmi dôležitou súčasťou dobrých životných podmienok zvierat. Toto je niečo iné, než to, či je správne meniť prírodzené procesy. Toto už nie je otázka dobrých životných podmienok, ale toto je otázka samotného fungovania a je to vlastne témou a, a, môjho príspevku. Klonovanie zvierat sa vykonáva mnoho rokov. Prvé zvieratá začali byť klonované nesko- koncom 50. rokov, cicavce v roku 1986. Klonovanie, ako všetci viete, nie je to isté ako genetická, genetická modifikácia, pretože tu ide o pretože tu nejde o doplnenie nového genetického materiálu do genotypu. Uh, Hlavným postupom, ktorý sa tu používa, je e, prenos jadra somatickej bunky. E, SCNT, toto je najzákladnejší postup, ktorý sa uplatňuje pri klonovaní. Dopady e, klonovania. Sú tu rôzne možné účinky, negatívne účinky na dobre životné podmienky zvierat. Prvoradým dopadom je dopad na matku, po druhé je to dopad na potomstvo tejto matky v prípade, že dojde k vývoju embryí po prenose buniek, či už v mladosti jedinca alebo v dospelosti. A toto má dopad aj na neskoršie potomstvo klonovaných zvierat. Um, napríklad vzhľadom na prostredie, v ktorom sa vyvíjajú súčasné alebo nové prostredie, e, sú tu nové hrozby chorôb a ďalej je tu aj dopad na iné zvieratá, iné jedince. Taktiež máme dôkazy, že sú tu aj pozitívne dopady klonovania, e, napríklad na počet e, jedincov potrebných na chovné účely. Takže ak mám začať týmito dôsledkami, môžem povedať, že potomstvo klonovaných zvierat, keď dôjde ku klonovaniu zvierat a e, dospeje do dospelosti, väčšina zvierat e, zvyčajne e, sa prispôsobí prostrediu, hoci máme určité indikácie, že dochádza k problémom. Následné generácie pri týchto nemáme žiadne dôkazy o tom, že došlo k určitej zmene negatívnym spôsobom. Takže z tohto pohľadu nie sú negatívne účinky, ale nemáme o tom žiadne dôkady, dôkazy. Ne, nemáme ehm, bola vykonaná štúdia, ale nemáme nejaké konkrétne dôkazy. Ak zvieratá, ktoré sú predmetom klonovania, sú vysokoprodukčné, tieto majú horšie životné podmienky než tie zvieratá, ktoré sú, sú, niž, majú nižšiu produkciu. A toto, toto je v rozpore s článkami 3031 eh, eh, smernice 2838. Toto napríklad pozorujeme pri v hydine, eh, napríklad pri kravách, ktoré sú vysokoprodukčné Takže keď klonujete vysokoprodučné zvieratá, ten výsledok je horší. Toto je taký všeobecný dopad, účinok. Ak um, posudzujeme zvieratá, ktoré sa chcú prispôsobiť prostrediu, v ktorom žijeme, žijú a ak znižujeme e, genet, genetickú diverzitu, stiažujeme týmto zvieratám adaptabilitu. Napríklad, ak sa objaví nová choroba, e, potom genetická uniformnosť zvyšuje riziko, že budú menej e, účinné alebo efektívne pri zvládaní alebo odolávaní novým chorobám. Čiže tu nie je, tak povediac, jedna uniformnosť, tak povediac. Toto treba E, tiež posudzovať. Dochádza často k výskytu nových ochorení v posledných rokoch, takže toto môže byť problém. Sú tu aj iné faktory meniace sa v prostredí, e, klimatické zmeny, teploty, toto všetko sú faktory, ktoré môžu mať určitý vplyv, ak dôjde k šíreniu novej choroby, k dôsledku zníženiu adaptability to bude mať dopad na všetky zvieratá a nie len na tie, ktoré boli predmetom klonovania alebo sú potomstkom klonovaných zvierat. Ďalej, či existuje pozitívne dôsledky, účinky klonovania? Vieme, že hospodárske zvieratá na chovné účely môžu mať zhoršené e, životné podmienky. Jedným z dôvodov je, že ide o zvieratá z rýchlo rastúceho kmeňa, ale sú obmedzené, pretože im nemôžeme umožniť, aby rástli príliš rýchlo ak znížime počet chovných zvierat, znížime aj rozsah tohto problému. Takže ten, klonovanie môže mať v tomto zmysle pozitívny účeno, účilo, účinok. Ale ako ste si vypočuli, účinnosť klonovania je v súčasnosti veľmi nízka. Takže um, toto je skôr možný účinok v budúcnosti pri zvýšení efektívnosti. Ak máme posudzovať uh, cicavce a budem teraz hovoriť o klonovaných matkách. Ak e, dôjde k prenosu jadra somatickej bunky, e, vznikne embryo, ktoré sa preniesie do náhradnej matky. Mnoho embryí neprežije. A toto ako taký nie je problém dobrých životných podmienok, hoci môže to mať negatívny dopadok na matku, ale skutočným problémom pre matku a pre mladé jedince ktoré boli klonované, je to, že tento transfer jadra somatickej bunky vedie k rôznym anomáliám, anomáliám, plodovým anomáliám. Napríklad môžeme mať e, mimoriadne veľké embriá v tele matky, ktoré môžu obmedzovať určitú funkčnosť, že tá matka môže mať problémy pri pôrode. Sú tu teda negatívne dôsledky týkajúce sa matky. Ak sú tu iné anomálie e, plodov, môžu teda mať e, e, takéto dopady. Tieto dôsledky majú dopad aj dobré životné podmienky. E, a týka sa tu väčšieho pomeru týchto jedincov ako pri bežných chovateľských metódach. Možno tento postup zlepšiť novými technológiami. Jedna zo skupín, ktorá sa tomuto venuje prednostne už určitú dobu, je to skupina v Japonsku, Eh, ktorá eh, informovala, že eh, výskyt poškodenia matiek a ich potomstva od roku od 90. rokov do roku 2007 sme neznamen, zaznamenali zvýšenú tendenciu. Takže v súčasnosti nemáme lepšiu metódu než SCNT. Sú tu iné možné metódy, ale v súčasnosti neboli potvrdené a neosvedčili sa ako lepšie za toto obdobie ako tie, čo sme mali predtým. Pokiaľ ide o e, klon e, hovedzieho dobytka, majú vyššiu úmrtnosť. Môže sa stať, že embryo umrie v skorom štádiu vývoja alebo dokonca v len 27 tehotenstiev e, sa skončí pôrodom. Ehm, po narodení jedinca sa zvyšuje úmrtnosť, je vyššia než pri bežných chovných metódach a dochádza aj viacerým deformitám. Ehm, toto sú teda ehm, výrazné účinky týkajúce sa matky, ako aj klonovaného zvieraťa po e, dosiahnutí dospelosti sa znižuje množstvo problémov. Je tu viacero štúdií, ktoré svedčia aj o tom, že tá životnosť zvieraťa sa skracuje. Keď si zoberieme ošípané ovce a kozy, pri týchto zvieratách je potrebný chirurgický zákrok krok, aby došlo k prenosu embria, čiže je to komplikovanejší postup ako pri e, hovedzom dobytku. Taktiež e, dochádza k vyššej úmrtnosti pri ošípaných, e, zníženie e, životnosti. Pri ovcách dochádza k deformitám podobným ako pri hovedzom dobytku, výrazné zníženie miery tehotenstiev, ktoré sa končia pôrodom. A Teraz prejdem na zvieratá, na, na vtáctvo. V súčasnosti sa neklonujú, ale keď dochádza k primordiálnym prenosom e, zárodočných buniek, e, miera e, meria, miera liahnuť, vyliahnutia sa znižuje. Toto je jeden z výrazných dôsledkov. A pri rybách máme podobné problémy. E, klonovanie je výrazné pri e, pestovaných rybách. Klonované ryby na základe deformity sa e, liahnu e, v menšej miere. Na základe toho možno vyvodiť záver, že po klonovaní sú výrazné dopady na matku a potomstvo, pokiaľ ide o cicavce, hydinu, rybu a, ryby a vtáctvo. Nemáme dostatočné dôsledky a dôkazy na to, aby sme uplatnili túto metódu, ale nesvedčí to o tom, že v budúcnosti takéto dôkazy mať nebudeme. Um, a pri zvýšení genetickej E, uniformity môžu sa zvyšiť e, takéto problémy. E, celkový účinok je negatívny. Pokiaľ ide o potravu, pokiaľ ide o potravu pre ľudí a konzumácia klonovaných zvierat nepredstavuje riziko pre ľudí. V súčasnosti máme e, zákaz, hoci e, išlo o dovoz e, potomstva, hoci v tom nie je žiaden problém, ale ľudia sa k tomu stavali negatívne. Ľudia sa obávajú spôsobu produkcie a toto bolo preukázané aj Svetovou zdravotnou organizáciou. Ľudia sa vyhýbajú tomu, aby kupovali akúkoľvek generáciu klonovaných zvierat. A posledná vec, v súčasnosti 2013 eh, lomeno 0433 sa týka konkrétnych cicavcov. 2013 lomeno 0434 sa týka zvierat a toto zahrňa aj iné druhy zvierat, ako napríklad ryby. Vzhľadom na podobnosť vedeckých e, dôkazov týkajúcich sa dobrých životných prie... podmienok pre cicavce a ryby, e, je to veľmi podobné, takže niecelkom chápem, prečo to bolo takto diferencované. Ďakujem za pozornosť. Bardzo dziękuję panu profesorowi, szczególnie za to takie podejście. Ďakujeme pekne. Predovšetkým za vaše, za vaše vedomosti. Sme naozaj obohatení teraz o tieto vedomosti. A teraz máme pred sebou diskusiu. Ako prvá má slovo pani Aguilera na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ide o to, aby sme e, položili otázky našim odborníkom, pani Aguilera. Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňovou spravodajkyňou za skupinu socialistov. Táto téma mi je veľmi blízka. Veľmi podrobne sa o to zaujímam všetci chceme vedieť, e, všeobecne občania chcú vedieť, čo to presne bude znamenať, preto nás veľmi zaujíma, čo presne ktorý z týchto konceptov znamená. Nie sú úplne neznáme, ale um, ja by som chcela veľmi pekne poďakovať našim hostom za ich príspevky. Samozrejme, každý z nich má svoje stanovisko, svoj názor. V zásade som sa chcela spýtať, respektíve nie je to ani tak otázka, chcela som sa spýtať, aká, aký je váš názor. Totiž mňa trápi to, čo sa týka článku 3 oboch návrhov, pretože ponecháva na štátoch, aby oni zabezpečili, aby sa na trhy neuvádzali produkty klonovaných zvierat. Čiže ponecháva to na tom, aby takéto niečo overil štát na hranici. Podľa vás je možné, aby v súčasnej dobe na hraniciach členských štátov sa takéto niečo, aby sa na hraniciach mohli nastaviť takéto kritéria? Myslíte si, že takýto postup je realizovateľný v súčasnej dobe? Ďalší rečník. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. V decembri som už k tejto téme vystúpil, k, ku klonovaniu, keď sa to prezentovalo v tomto výbore a mnohí o, e, tu zdôraznili vtedy slabiny. V prvom rade vylúčiť potomstvo z, klono, e, z legislatívy o klonovaniu a potom identifikácia výmeny s tretimi krajinami, E, ktoré e, prevádzkujú klonovanie a aby to boli zmysluplné e, kontroly dovozov. Mám tu tam niekoľko otázok. Podľa mňa mnoho Európanov zdieľa názor, ten, ktorý je prítomný i tu, v tejto sále. Prečo diskutovať o téme, ktorá je vlastne konsenzus vo, výboro, vo výbore? Bohužiaľ, poznám odpoveď na túto otázku. Opätovne treba povedať, že vôľa Eh, Európskej únie prijať eh, legislatívu kompatibilnú s USA, ktorí používajú totiž eh, klonovanie. Pán predseda, nebolo by snad dobrým nápadom pripraviť rokovania do transatlantickej dohody? Nepripomínam na tom na pred, pred, predchádzajúce trápenia s GMO. Môj záver je ten, že EÚ je strojom, ktorý vlastne má e, demo, demo, e, rešpektovať názory demokraticky zvolených občanov, alebo sme, my, alebo sme snáď poslednou hviezdičkou, ďalšou hviezdičkou na americkej zastave? Tu v Európskom parlamente by som dal e, prednosť tomu, keby sme mohli k tomu sa vyjadrovať a teší ma, že to môžeme ešte stále robiť v Molierovom jazyku. Ďakujem, prosím, smerujte otázky našim odborníkom, nie na predsedu. Na to budete mať možnosť inokedy. Ale ďakujeme, v každom príte pán Lazo. Pán posel Lazu. Oui. Pán poslanec Lazu. My sme samozrejme úplne proti eh, klonovaniu eh, chovných zvierat, pretože manipulácia genetická je problémom pre zdravie a život e, týchto e, zvierat. Je tu e, veľká úmrtnosť, srdcovo i dýchacie problémy. U týchto živočíchov manipulácia, klonovanie sú veci nie prirodzené a majú dopad na zvieratá Dopadom je v prvom rade e, zložitá pôrodnosť, zvýšená citlivosť na infekčné choroby, veľmi malé percento embryí, ktoré zostávajú živé, menej ako 10 a tie, ktoré sa e, ktoré potom dostanú vôbec ďalej, e, je to vôbec veľmi zložitý faktor, zložité čísla a rozhodne chcem položiť otázku nasledovnú. Vzhľadom na všetky tieto problémy, Nemali by sme e, jednoducho sa zaoberať, zamýšľať nad upustením tejto bláznivej politiky. Ďakujeme. A teraz pán poslanec Glezos. Ďakujem. E, vážení poslanci, vážení spolupredsedajúci kolegovia, táto téma podľa mňa celkom je e, preverovaná len po ekonomickej stránke. Samozrejme, ekonomické faktory sú dôležité. Otázka znie, či sme konkurencieschopní a či výrobky, ktoré sa tu e, vyrábajú, vôbec konzumované podstatnou témou však, e, ktorú by sme mali diskutovať, tá jednoducho nebola počiarknutá. Ide o ľudí a prírodu. Človek E, sa nemôže predsa postaviť nad prírodu, musí predsa žiť s prírodou. Je vytvorom e, prírody človek ako tvor, e, živý, živý tvor v prírode. My samozrejme tu nemôžeme pôsobiť proti prírodzenému chodu prírody a tak túto tému spolu zohľadňujeme. Jednoducho e, môžeme posudzovať e, len to, či možno tieto výrobky jesť, konzumovať, či sú konkurencieschopné, áno alebo nie. Čo vlastne chceme klonovaním e, dosiahnuť? Chceme korigovať prírodu? Chceme tu robiť korekčné opatrenie? Zvážme si to. Prednedávnom boli v Grécku voľby a euroskupina teraz čoraz viac diskutuje tému Grécka a môžeme skonštatovať, že je tu nové, e, nová snaha klonovanie Grécka. Nie tak, ako Grécko poznáte, nie. Dochádza ku klonovaniu Grécka takého, aby sa nemohla dosiahnuť národná nezávislosť, aby sa bránilo Grécku naozaj dostať sa na správnu cestu. To by sme mali tomu brániť. Klonovaniu Grécka. Ďakujeme pekne. To ste povedali naozaj dôrazne. Pani Mila, ďakujem za vaše úvahy. Ďakujem za slova expertov. Sú tu rôzne názory, ktoré sa tu pertraktovali. Rada by som od komisie i od pána komisára počula, kedy tá štúdia o nákladoch označovania bude predložená. Pre mňa je dôležité, aby sme ju čo najskôr videli. A potom ďalej, pokiaľ ide o význam vývozov z tretích krajín do EÚ, či teda naozaj ide o klonované e, výrobky alebo sperma, čo, aké to bude mať dopady, e, keď sa tu vyslovia zákazy z našej strany. A potom ešte dôležitá otázka e, na pána Fenemana. Vy ste hovorili o TTIP, o problémoch, ktoré s TTIPom by vznikli, keby sme našu smernicu prijali takto. Mohli by ste to prosím vysvetliť bližšie? A potom otázka či z vašej strany sú pochybnosti, pokiaľ ide o zmenu e, e, rozmanitosti e, biodiverzity. Ja e, z etických a morálnych dôvodov jednoducho klonovanie odmietam. Pán poslanec Hauslík. Pridávam sa k pož- e, požiadavkám týkajúcim sa kopa kočeka klonová technológia je jednoducho nadbytočná a jednoducho chovom v Európe si dobre poradíme, ale zaujímala by ma ešte ďalšia otázka pri mierach, mierach tej, def, tej deformovanosti pri týchto pôrodoch sa e, kladie otázka, že bez diskusie e, by sme to nemali e, e, zakazovať je jasné, že to, obmed, že to poškodzuje zdravie a keď vidíme takéto alarmujúce miere deformácie, jednoducho máme to právo zakázať podľa pravidel ochrany zvierat. Ale otázka tiež znie, či komisia tak trochu teraz nie je e, trošku málo konsekventná. Prečo pri dovozoch z druhých generácií údajne e, z nákladových dôvodov nie je realizovateľné E, e, jednoducho prikázať takéto označovanie. Teraz sa hovorí vraj, potrebujeme k tomu štúdiu, ale už o tejto téme hovoríme viac ako 4 roky. Prečo už dávno takú štúdiu nemáme? Moje podozrenie je tu také, a to povedal prvý referent, e, moje podozrenie je teda tak, také, že chceme sa jednoducho vyhnúť konfliktu s USA kvôli TTIPu a komisia jednoducho by mala toto pomenovať pravým menom, že z tohto dôvodu jednoducho je priopatrná. Nemala by nám jednoducho hovoriť, že nie je možné stanoviť náklady. To je predsa veľmi e, rozhodujúce. Keď dospejeme my v Európe k záveru, že nechceme klonovanie, tak i následné generácie budú mať celkom jasné e, označovanie. O tom jednoducho nemôžeme diskutovať. Je to logický následok tejto politiky, preto postoj komisie jednoducho nie je podľa mňa konsekventné A ja musím jednoducho len povedať, že parlament mal konsekventnejší prístup pri minulých debatách, v diskusiách a taký by som si predstavil i teraz. Teraz má slovo pán Bové. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať odborníkom za ich eh, zaujímavé príspevky. Myslím si, že prvá otázka, ktorú si mám, musíme položiť, je tá, či po dnes potrebujeme eh, klonované zvieratá, v záujme chovu alebo nie? Či je to záujem chovu? Aký je vlastne náš dôvod? Záujem dnes? Máme diverzifikovanú produkciu, nepotrebujeme klony, ale rád by som počul odpovede aspoň na túto prvú otázku odpoveď. Druhá otázka, ak to teda nepotrebujeme, prečo to robíme? Komu to vôbec vyhovuje? Druhá, e, tretia otázka. Viac osôb tu vystúpilo e, k dohode o voľnej vojnej výmene TTIP, ale podľa mňa rozhodnutie EÚ by mali byť veľmi jednoduché. Žiaden dovoz e, zvierat z krajín, ktoré klonujú, kým nemáme proste presne popis, popis e, potomstva u týchto, u týchto výrobkov, u týchto zvierat, e, ich DNA a tak ďalej. Pretože dnes je príliš jednoduché, príliš jednoduché e, Eh, etiketovať, ale proste markery u týchto, u týchto uh, eh, DNA, to, to nebudeme robiť štvrtý, štvrtý element, takisto vedecká otázka, hovorili sme o chorob, chorobách, deformáciách a je tu téma, ktorá sa podľa mňa neriešila, ktorá je podľa mňa dôležitá a tu by som počul rád vedecký názor, že eh, sme povinni multiplikovať obrovské množstvo informácií pre pre matky, aby sme uspeli u klonovania. A tu je obrovské intenzívne využívanie hormónov u matiek a tu sa vytvára ďalší problém zdravia, jednoducho oslabenie a zlé zaobchádzanie so zvieratami. To je veľmi dôležité a tu si tiež myslím, že je to aspekt, o ktorom hovoriť treba. A posledný bod, e, neviem, či sa k tomu robili analýzy, aký dopad na výrobky zo zvierat, napríklad mlieko, E, mliekarenské výrobky, či to má zmenu na e, metabolizmus e, mlieka, keď sa realizuje klonovanie. To na to by som rád počul precíznu odpoveď. Ďakujem. Ďakujeme pani Hazakamp. Ďakujem pekne. Šokuje ma jednoducho, že musíme diskutovať o klonovaní zvierat tu a znova. Spotrebitelia to nechcú, Polnospodári to nepotrebujú a utrpenie zvierat, ktoré sa to týka, je veľmi rozsiahlé. Nie je to len nákladná vec, e, potrebujeme tu množstvo e, zvierat, aby sme tieto techniky realizovali. Potrebujeme e, matky, do, matky donorské a množstvo, množstvo klonov to je, takáto je podstata. Keď sa však pozrieme na históriu klonovania, a tu mám otázku na pána doktora Brúma, už niekoľko desaťročí sa to realizuje a, a vo vašej prezentácii jednoducho som nepostrehla, či e, došlo k zlepšeniu techník v oblasti e, efektívnosti, v oblasti ochrany zvierat. V každom prípade e, mnohí, čle, mnohí poslanci hovoria o dočasnom moratóriu namiesto plnom, plného zákazu, úplného zákazu. A moja otázka znie, myslíte si, že tu bude zlepšenie v technikách a v ochrane zvierat blízke? Nech sa páči ďalší poslanec. Ďakujem. Budem hovoriť v e, rodnom jazyku v holandštine. V prvom rade by som chcel povedať, že moja vlastná strana a kresťansko-demokratické strany v Holandsku sú proti klonovaniu z etických dôvodov. Človek tu jednoducho e, nabúrava e, zákony prírody. Takisto veda hovorí o obrovskej úmrtnosti u zvierat. Návrh komisie hovorí o tom, že tretie e, krajiny Argentína potvrdzujú, že u nich sa klonuje, ale nevedia udať v, e, v akom rozsahu. Moja otázka znie, či je to naozaj e, údaj neznámy, že sa takto E, pri takých obrovských dopadoch e, takto bezstar, bezstarostne zaobchádza so zvieratami? Tu by som porad počul odpoveď komisie. Teraz má slovo pani poslankyňa Ajúzo. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povďakovať všetkým, ktorí vystúpili na túto tému e, klonovanie je technikou, ktorú nám umožňujú nové technológie a veda a že neexistuje žiadny problém s potravinovou bezpečnosťou. Nuž EFSA nám k tomu niečo povie. Jediným problémom ktorý vnímam ja, je problém s etikou a problém s dobrými životnými podmienkami zvierat. Mňa trápi niečo, čo zaznelo už predtým a e, o čom sa bude ešte diskutovať ide o problém s označovaním. Samozrejme, klon sa môže označiť, ale klonované zviera e, klonované zviera so, zviera so zvieraťom, z ktorého klon pochádza, sú ako dvojičky. Čiže ako to potom môžeme označiť, um, ako potom budeme označovať ďalšie generácie podľa mňa to predstavuje náklady a ani to nie je možné. Ako sa vyhneme tomu, že keď budeme dovážať spermie klonovaných zvierat, pretože pretože nerozumiem tomu, ako potom to bude všetko fungovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Andriu. Oui, merci. Ďakujem, pán predseda. Tiež chcem poďakovať pánu komisárovi i ďalším odborníkom za ich vstupy. Moja, moja, môj príspevok nebude až taký originálny ako u ostatných predrečníkov. V skutočnosti dnes pri vypočutí troch e, odborníkov sme si všimli, že že je len málo presvedčivých e, e, argumentov, ktoré by opodstatnili potravinárskú výrobu na základe klonov. Dostopovateľnosť reproduktívneho materiálu, či už sú to embria alebo spermie, to všetko je veľký problém. Predstavuje to problém. Klonovanie by bol i veľký problém, i to sa tu e, povedalo, pokiaľ ide o e, zdravie zvierat. Takisto e, tá etiketáž tento problém je e, zďaleka nevyriešený. A preto mám otázku, čo dnes opodstatňuje, kladiem túto otázku komisii, čo dnes opodstatňuje vlastne pokračovanie výskumných prác alebo zisťovania v oblasti klonovania veď sme mali e, v rôznych, e, v rôznych fázach čo si iné povedali to mnohí predrečníci. V určitých príspevkoch to zaznelo či je tu, e, e, sú tu určité cieľe, nepripustené a ne, nepriznané, mám dojem, pokiaľ ide o klonovanie. Na pevno nauka. Bardzo prosím, pani. Ďakujem. Odpovedou je podľa mňa asi veda. Nech sa páči, pani Sentra. Ďakujem, pán predseda. Uh, som povďačná všetkým hosťom. Po tom, čo som si veľmi pozorne vypočula to, čo bolo povedané, si myslím, že sa tu potvrdilo niečo, že, že, že sa nám tu potvrdilo aj to, že aký je záujem pokračovať vôbec v klonovaním či ide o niečo, hovorilo sa tu o nákladoch, hovorilo sa tu o tom, čo to bude prestavať pre chovateľov a chovateľky a e, diskutovalo sa tu o tom, e, čo to bude všetko predstavovať. Nerozumieme tomu, prečo by sme mali diskutovať a míňať e, peniaze dňových poplatníkov diskutovať o niečom, čo občania a spoločnosť nepotrebujú. Čiže ja sa pýtam komisie, či nám môže odpovedať na to, aké záujmy stoja za týmto všetkým, prečo treba pokračovať a naďalej diskutovať o otázke klonovania. Ďakujem veľmi pekne. Pani Guzet. Ďakujem pekne. Keď som počula jednotlivých odborníkov, ktorí tu vystúpili, ktorými teda aj ďakujem, tak som uvažovala, prečo vlastne máme toto vypočutie. Vzhľadom na to, že ešte raz opakovane sa nám vysvetľuje, že klonovanie e, nemá žiaden pozitívny aspekt. Ani pre e, zvieratá, pre ich zdravie, ani pre samotné polnohospodárstvo pre, pol minimálne pre polnohospodárstvo e, európske také, ako ho poznáme. Takže už tu bola diskusia v minulosti viackrát v parlamente e, ku kolonom a mňa prekvapuje, že sa vôbec systematicky vraciame k tejto otázke. Keď sa povie, že e, verejná mienka nie je v prospech, podobne ako u geneticky modifikovaných organizmov. Nie, to je horšie GMO. To sa nedá porovnávať, budeme to vedieť, pretože budú teraz hovoriť jednotliví rečníci o tom. Myslím si, že verejná mienka je ešte menej rozhodnutá akceptovať alebo pripravená akceptovať klonovanie a, a, a, a, a určite je tá pozícia ešte tvrdšia než ku GMO. Ja si teda kladem otázky, ak komisia, Európska komisia na toto tlačí, keďže sa vracia tá otázka, tak určite je tu nejaký dôvod a ten dôvod e, nevždy e, ho kolegovia pripust, pripustia, e, ho komisia pripustí, kolegovia o tom hovorili, ale obavy sa týkajú toho, čo sa, tieto, týchto embryí, ktoré sa, ktoré sa komercionalizujú teraz potomkovia, ktorí sú z tých krajín Uruguay, Argentína, Spojené štáty, to všetko 300 tisíc až 100, mil, 100 e, e, miliónov tón e, hovedzieho mesa z tých krajín, ktoré povolujú klonovanie z Argentíny, v Spojených štátoch. Nedá sa to vôbec dis, dis, vystopovať. Je to naozaj, je tu seba klam, seba klam a pokritectvo. Ja si kladiem otázku, prečo, prečo prijímame praktiky iných, ktoré nekorešpondujú našim vlastným, našej vlastnej kultúre. Bardzo dziękuję. Ďakujem. Nezabúdajme, že sa aj svet vlastne vracia k tejto otázke a preto sa aj my k tejto téme stále vraciame. Taký dôvod. Pani McGuinness, ďakujem veľmi pekne. Ja som tu ja som práve prišla, ja sa ospravedlňujem všetkým. Chcem len informovať o jednom podujatí v Írsku, ktoré sa konalo nedávno. Um, um, v roku 2011 boli odobrané eh, tkanivá zo zvieraťa a teraz máme, um, teraz máme dvoch, eh, teraz máme tka, máme teraz tkaniva, ktoré boli operované dvom koňom a mm, médiá v Írsku boli pomerne vzrušené, určite nepanovali nejaké obavy, pretože podporovali toto zviera a e, samozrejme E, všetci ho obdivovali, pretože to bol vynikajúci skok a zúčastňoval sa všetkých možných závodov, takže môžeme mať k dispozícii dva, dva rôzne súbory noriem. E, samozrejme, nedošlo k žiadnemu trpeniu, k žiadnej, pois, k, žiadnej bolesti, keď boli e, tkaniva premiesnené. Teda je, je možné, aby platili dva, dva súbory rôznych štandardov. Aj verejnosť reagovala veľmi pozitívne a um, Samozrejme, stále panujú naše obavy ohľadne e, klonovania v prípade bezpečnosti potravín. Takže nás by ma zaujímalo, čo si o tomto myslia naši experti, naši hostia. Ďakujem pekne, pani Torneta. E, Ďakujem, chcem poďakovať e, odborníkom za ich vstupy argument, že to nie je teda potravinové riziko, no tak tento argument stráca, stráca naozaj legitimitu, pretože je tu oči, oči, oči, očividne dokázané všetky tie zdravotné problémy, deformácie a tak ďalej. EFSA to dokázalo podobne ako u, u bifenolu A. Otázka znie, či tá, tá kvalita e, mesa, e, aké sú tie rizika, e, nemôžeme tu vyvodiť, vyvodiť pozitívne závery Proszę Państwa, nie mamy więcej zgłoszeń z sali, więc... Už nemám nikogo na zozname rečníkov, preto poprosím našich hostí, aby zareagovali. Poprosím len 5 minút, neviac. To je váš rečnický čas a potom si vypočujeme ďalších rečníkov. Nech sa páči. Pán Veneman, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som povďačný za všetky otázky, ktoré boli položené. V prvom rade mm, mi dovolte zdôrazniť následovné. Mnohí uviedli, že naše názory sa rôznia, ale to je len v prípade niektorých e, drobných otázok. Vo všeobecnosti ja a môj kolega z Kopy zdieľame ten istý názor, ale v každom prípade pôjdem k jednotlivým bodom. Je rozdiel v tom, či klonovanie má výhodu pre hospodárstvo, pre chovateľský sektor, vyzerá to tak, že tie výhody tam nie sú, je nákladné, neprináša príliš veľa výhod v krátkodobom výhľade, ale musíme si uvedomiť, že klonovanie prebieha len na vrchole chovateľskej pyramídy a stojí veľa, ale ak ste úspešní, tak potom získate vaše peniaze späť. A bohužiaľ vypadol mi. Vieme, že je tu veľa problémov a tak ďalej sú tu zdravotné problémy. Teda my nežiadame o zavádzanie klonovania, ale na druhej strane na, na druhej strane oceánu nie sú hlúpi. Klonujú, stojí ich to peniaze a pravdepodobne e, vďaka tomu aj robia istý e, hospodársky pokrok. A to ma privádza k ďalšej téme, ktorou je obchodovanie so Spojenými štátmi. Niektorí z poslancov sa pýtali, je možné vystopovať potraviny a produkty sklonovaných zvierat, e, tak aby nevstupovali do EÚ? Áno, na to by ste sa mali spýtať rady, komisie, ale podľa mňa je to ťažké. Môžeme byť radi, že mm, že na, na druhej strane oceánu ten počet klonov je len veľmi nízky a využívajú sa len na vrchole chovateľskej pyramídy. Ale ako náhle urobíte ďalší krok a keď budete chcieť obmedziť aj potomstvo, tak potom sa to zmení na veľký problém. Zakázať dovoz potravín, ktoré sú vyrábané z potomstva klonov. Podľa mňa je takéto niečo nemožné. Predstavte si, ak máte jedného byka, dobre, môžete ho dať mimo potravinového reťazca, ale ak má takýto byk potomstvo a jeden byk teda môže vyprodukovať veľké, veľký počet kráv, čiže potom je to veľmi ťažko, to, bude, to budú desiatky chovateľov a potom ako to budete riešiť tento problém. Ja teda očakávam, že vystopovateľnosť um, klonov je pomerne jednoduchá, ale ak chceme vystopovať potomstvo, nuž to bude veľmi ťažké. A bude to súčasťou rokovaní so Spojenými štátmi. Možno ste už videli dokumenty, ktoré, um, boli, ktoré sú k dispozícii a ja neviem, či mm, Spojené štáty chcú zatvoriť dohodu, ale minimálne e, sa budú trošku zdráhať v tejto oblasti. Nuž, e, zaznela ešte otázka, prečo pokračujeme vo výskume. Vo všeobecnosti, ak by sa nekonalo vo svete, tak my by sme po, tak by sme povedali, dobre, ani my nebudeme robiť, ale musíme žiť, musíme byť konkurencieschopní v chovateľskom svete, ktorý neexistuje len u nás v Európe, ale v celom svete. A už máme e, kopec problémov, ako byť konkurencieschopný v porovnaní so štátmi či s Kanadou spermie, eh, ktoré sa exportujú z krajiny, je, eh, je eh, takmer o 10 takmer 10 krát väčší než to, čo my exportujeme z Európy. Teda, a ak by mali šťastie a že by, že by, vycho, že by jednoducho vychovali býka, ktorý je lepší než v Európe, tak potom už strácame našu konkurencieschopnosť. A ešte posledná poznámka. A to ide, pravde, to ide voči tomu, čo pán Brum povedal. Musíme pamätať na to, že nechováme už nadväznosti na mliečnú výrobu. Do roku 2000 áno, viac, viac mlieka, viac proteínov, viac tuku, ale od roku 2000 sa chovateľstvo úplne zmenilo. Máme tu otázky dlhého života, um, otázky končatín a tak ďalej. Čiže máme tu zvieratá, ktoré na farme trávia alebo majú dlhší život, čiže sú tu iné okolnosti, v ktorých fungujeme, klimatické zmeny. Musíme sa prispôsobovať, čiže tie otázky ohľadne chovateľstva sa menia z času na čas a práve tu klonovanie môže pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán David, nech sa páči. 5 minút poprosím. Budem pokračovať v angličtine, ak dovolíte, pretože zastupujem Kopua Kožeka, je to európska organizácia a hoci som francúz, angličtina je našou, našim oficiálnym jazykom a ja si myslím, Pani Aguilera, najprv k vašej pripomienke. Pre nás je kľúčové to, o čom ste hovorili, preto uprednostňujeme nariadenie na miesto smernice. Musíme sa ubezpečiť, že tá istá politika bude implementovaná v celej Európe. Ponúknem príklad návrhu, o ktorom sa diskutuje v súčasnosti na komisii a tento návrh má nahradiť bývalú smernicu, ktorá bola implementovaná rozličným spôsobom v rozličných členských štátov. Teda ak bude k dispozícii nová e, legislatíva ku klonovaniu, tak by mala mať formát nariadenia. Najmä, ak chceme zabezpečiť vystopovateľnosť. Pán Bové k vášmu, vašej pripomienke. Súhlasím s vami. Nemyslíme si, že klonovanie sa rovná chovateľstvu. Európa musí pomýšľať na alternatívy k americkému či čínskemu modelu. Keď idete do sveta, tak viete, že, e, že v Spojených štátoch majú už alternatívy v Európe namiesto mlieka máme e, Víme, že tu máme rozličné druhy, chovateľské a tak ďalej. Pokiaľ ide o hovedzie meso, tam máme druhy, respektíve máme, máme druhy, ktoré pochádzajú z Francúzska, Talianska a tak ďalej. Takže prosím vás pekne, diverzita, genetická diverzita je kľúčovou v rámci chovateľských druhov a v rámci Európy. Pre nás je to veľmi dôležité, ja s tým súhlasím a myslím si, že celý sektor v Európe si je vedomý tejto zmeny a chce zachovať genetickú diverzitu. Dobre, spoločnosť eh, nepotrebuje obchodovať eh, s potravinami, ktoré pochádza od klonov. Všetci s tým súhlasia, ale nachádzame sa v globalizovanom svete, Importujú sa embriá a spermie, ale importuje sa aj potraviny a mali by sme si byť vedomí toho, že bez jasnej vystopovateľnosti na hraniciach alebo transparentnosti zo strany dovozcov a nielen ohľadne rodokmeňa, ale aj ohľadne všetkých informácií, ktoré sa týkajú importovaných produktov. Teda ja chcem povedať, že genet- testom DNA nedokážete rozlíšiť jeden klon od druhého. Ak dovozca nešpecifikuje rodokmeň, že klon pochádza od tela od tela, tak jednoducho to nevystopujete. To boli moje tri pripomienky ohľadne otázok, ktoré tu zazneli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán profesor Brum, nech sa páči, 5 minút. Ďakujem. Pýtali ste sa, na čo potrebujeme klonovanie a pán Veneman na to už odpovedal. Je, bolo by dobré povedať, že jeden z dôvodov, prečo sa využije um, klonovanie je, aby sme sa teda venovali tým genetickým kmeňom a tak ďalej a v iných častiach sveta sa tak deje, čiže aby sme získali väčší čas, viacej, viacej jednotlivcov, čiže do budúcna sa podľa mňa klonovanie bude tým, týmto smerom uberať a bude to hlavný účel klonovania. Hmm, bola mi položená priama otázka či došlo k zlepšeniu metodiky v súvislosti dobrých podmienok z ma- matiek, pokiaľ ide o problémy pri pôrode a tak ďalej, deformácie u mladých zvierat. Odpovedz nie. Hoci tu klonovanie je už dlhší čas, metódy, ktoré sa využívajú, sa využívajú už po 14 či 16 rokov a tie tie problémy tu stále pretrvávajú, tak ako sa objavovali na začiatku využívania týchto metód, takže k nejakému zlepšeniu nedošlo. A v krátkodobom výhľade zrejme tento problém ani nevyriešime. Potom, keď sa pozrieme na jednotlivé druhy, Klonovanie spôsobuje problémy cicavcom, matkám a potomkom vtákov a rýb. spôsobia problémy e, pri všetkých druhoch zvierat, ktoré sme skúmali a taktiež môže spôsobovať problémy pri koňoch. O tomto bola zmienka aj v prísperku e, ískeho delegáta. Ak budeme klonovať kone, môžeme naraziť na problémy ale neboli urobené ešte nejaké solidné výskumy. Ale samozrejme to nie je dôvod, aby sme si mysleli, že také isté problémy budú pri koňoch prečo sa robia e, výskumy v iných krajinách, pretože v iných krajinách e, verejnosť, ľudia majú e, menšie pochybnosti, pokiaľ ide o tieto otázky životných podmienok zvierat. V Spojených štátoch, v Argentíne, v tam sú tieto problémy vo veľkej miere ignorované oproti Európy, kde ľudia ťažko tolerujú e, poškodovanie, ubližovanie zvieratám. A potom tu bola všeobecná otázka, či možno identifikovať zvieraté. Toto je veľmi dôležitá otázka. Máme tu pasy pre hovedzi dobytok, máme dobré záznamy, čo sa robí so zvieratami, e, vystopovávame zvieratá efektívne, máme tu dobré metódy označovania a zlepšujeme tieto metódy neustále, máme tu čipovanie, e, nové metódy identifikácie zvierat prostredníctvom DNA čo je vlastne otázkou budúcnosti. A takto budeme môcť identifikovať zvieratá oveľa lacnejšie. V súčasnosti je to ešte dosť nákladné, ale v priebehu niekoľkých rokov sa to môže úplne zmeniť. Či môžeme identifikovať zvieratá, ktoré sú potomstvom klonovaných zvierat, ktoré vznikli z dovozených vajíčok alebo um, um, spermií. E, toto môže byť ďalšia požiadavka. Ak budú záznamy a budú tieto záznamy vykonávané, možno to použiť rovnako, ako to používame v rámci Európskej únie na účely označovania zvierat. Tak, ako pán David povedal, nie je e, možné absolútne identifikovať zviera ako e, potomstvo e, alebo druhá, tretia generácia klonovaného zvieraťa. Toto by sme museli robiť len na základe záznamov a spárovať informácie, ktoré máme o DNA rodičov. Čiže sú možnosti, ako to robiť, ale je to relatívne nákladné. Hovoríme o malom počte zvierat e, koľko vzoriek e, spermí alebo vajíčok e, tu máme. Ide o malé množstvo a mali by sme mať komplexné záznamy o tom, e, odkiaľ prichádzajú tie spermie napríklad. Už teraz existujú takéto požiadavky, takže sa mi nezdá byť komplikované povedať, že toto nemôžeme doviesť, ak ide o klonované zviera. Iným slovom, verejnosť odmieta potomstvo klonovaných zvierat Takže ak budeme schopní identifikovať, to bude lepšie. A ja myslím, že v budúcnosti sa nám to podarí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Týmto prichádzame na koniec e, tohto kola e, diskusí s expertmi. Ďakujeme pekne e, a ja uzavriem túto toto prvé kolo diskusie a poprosím spravodajcu moju, aby sa k tomu vyjadril. Som sa chcela spýtať len pána profesora Bruma, ale teda budem sa pridržať programu, ak... Máme chvíľu času, to bardzo proszę, Áno, máme nejakú chvíľku, ak máte na nejaké otázky. Chcem sa spýtať. Mm tie k záverom pristúpi moja kolegyňa Somer. Chcel som sa spýtať pána profesora Bruma. Pokiaľ ide o zdravie zvierat, štúdie ukázali, že tieto klonované zvieratá, matky, musia podstúpiť, povedzme, musia byť, treba, treba teda pri klonovaní využívať obrovské objemy hormónov. Kto nám zabezpečí, že takéto hormóny sa potom prenesú um, na človeka, keď bude požívať, konzumovať tieto potraviny? A kto zaručí, že takéto hormóny nebudú modifikovať e, bunky potomstva, respektíve, že nedôjde k ďalším zmenám na úrovni bunkovej reprogramácie? biosyntézy a tak ďalej, teda počas všetkých e, procesov, ktoré sú bežne pomerne vyvážené. Takže ja som sa chcela spýtať na toto. Ďakujem. Ďakujem pán posel Brum. Pane, pán profesor, panie profesorze, bardzo proszę. Ďakujem pekne spravodajkyni a dávam slovo profesorovi Brúmovi. Ďakujem pekne za otázku. V podstate E, pán Bovej to spomenul, užívanie hormónov v tomto procese má účinok na zdravie matky. Čiže môže to mať určitý negatívny účinok na matku. Ale vy sa pýtate na to, aký účinok to má na ďalšie generácie. Ak dochádza k užívaniu hormónov počas reprodukcie matky, nevidím dôvod, prečo ďalšia generácia by mala byť akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená. Nepredpokladal by som, že podávanie hormónov by malo mať dopad na ďalšie generácie. Ak to má dopad na matku, môž, môže to mať dopad na zdravie a podmienky životné mladé, mladého jedinca, ale nevidím, prečo by to malo mať určité dôsledky na ďalšie generácie. aj na genetickej úrovni. Predstaviteľ komisii, pán Miko, bardzo Veľmi stručne dám slovo komisii, nech sa páči. Ďakujem pekne po toľko otázok nasmerovaných na komisiu. Už ich expert čiastočne zodpovedal, ale mám pocit, že by som mal zareagovať aj ja. V prvom rade sa tu povedalo, že komisia neustále presadzuje klonovanie. Ja si myslím, že to nie je celkom správne ponímanie. Ide o to, že e, tu bol silný dopyt vychádzajúci z parlamentu, aby sme sa venovali tieto otázke. To, čo máme na stole, je naša reakcia na tento dopyt a my sme zohľadnili aj stanovisko európskej verejnosti, ktorá chce, aby sme sa tejto otázke venovali. Chcem pripomenúť, že to, čo predkladáme, čo navrhujeme, je zákaz klonov, zákaz potravín z klonov. Takže celá tá diskusia, ktorá prebieha, sa týka potomstva pretože s tým zvyškom vlastne všetci súhlasíme. V návrhu sa hovorí to, čo tu viacerí z vás už povedali. Takže jediná otázka, ktorú treba zodpovedať, je, že čo s tým potomstvom, čo s tou ďalšou generáciou. Chcem ešte pripomenúť, že prebiehajúca štúdia tu je a ďalšia vec. Nemáme vedecké metódy na rozlíšenie, či už ide o mlieko, mliečne výrobky alebo meso, mesové výrobky od klonov, od iných eh, zvierat nie je na to nástroj. Jediný spôsob, ako povedali experti, je administratívny. To znamená, že aby sme to mohli vysledovať e, na papieri. E, späť niekoľko generácií, e, ktoré sú aj v iných krajinách. Ešte by som vám dal na posúdenie jednu ďalšiu vec. Je tu málo, ale nie, stále e, sú tu dovozy spermí z krajín, kde je povolené klonovanie. Chcem um, sa opýtať európskych chovateľov a pestovateľov, prečo chcú dovážať tieto spermie a vajíčka. Preto, že idú, e, ide o vajíčka a spermie z vysoko účinných a reproduktívnych zvierat ak je potrebné rozlišovať medzi klonovaných a neklonovaných, potom treba zakázať celkový dovoz, vrátanie genetického materiálu, ktorý je vysoký účený, vysoko produktívny. A toto by malo byť taktiež e, zohľadnené. Keď hovoríme o týchto otázkach, súhlasím, že e, v klonovaných vajíčkach a spermiách by mohlo byť jednoduchšie hľadať riešenie, pokiaľ ide o to vystopovanie uh, aj keď to má byť len na papieri, ako pri potomkoch, pretože tam to je skutočne veľký problém. V A ja predpokladám, že všetky tieto účinky budú do konca roka posúdené. Ďakujem pekne. Týmto ukončujeme prvú diskusiu. Dve minútky meškáme. Ospravedlňujem sa. Teraz odovzdám slovo pánovi Lavíjovi. Ďakujem pekne, pán Sikiersky. Začneme druhú časť našho vypočutia. Ide o ide o vedecké výsledky o ktorých budeme hovoriť, dám slovo e, pani Sommer, spravodajkyni, aby uviedla tento panel. Potom budeme mať prezentáciu e, zo strany troch rečníkov, takže nech sa páči. Ďakujem, so záujmom som si vypočula referentov prvého kola. Bolo to zaujímavé i pre tých, ktorí sa tému ich už dlhšie zaoberajú. A teraz sa dostávame vlastne k druhej, eh, k panelovej diskusii, tak trochu v zodpovednosti výboru Envy, vedecké a etické a aspekty, perspektíva spotrebiteľov. Teší ma, že tu mám takých, takých významných eh, referentov. Je tu zastupca EFSI, z oddelenia pre vedecké stratégie, pán Robinson. Ďalej potom zástupcu Európskej skupiny e, pre etiku. Hovorím, že teda pôjde o etické otázky, ktoré sú pre nás dôležité. A v neposlednej miere zástupkyňu Európskej organizácie ochrany spotrebiteľov BOIK pretože neustále nás zaujíma i téma bezpečnosť potravín a tiež pohľad spotrebiteľov na túto tému. Takže teší ma, alebo teším sa na mm, určite napínavú druhú polovicu tohoto vypočutia. Ďakujem. Thank you very much. I... Ďakujem pekne. <clears throat> Teraz dám slovo pánovi Tobimu Robinsonovi, ktorý je vedúcim e, oddelenia pre vedeckú stratégiu a koordináciu EFSI a on nám urobí 10-minútovú prezentáciu. Na požiadavku komisie e, predložila EFSA stanovisko o zdraví a dobrých životných podmienkach zvierat v roku 2008 a ďalej ešte v roku 2010 Pán Robinson má na starosti implementáciu stratégiu EFSI a taktiež e, je, pracuje e, v rámci je, e, útvaru pre hodnotenie rizika. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne. Pán predseda, dobre popoludnie, dámy a páni. Ja by som stručne zhrnul prácu, ktorú vykonávame v EFSE v súvislosti s klonovaním. Chcem na úvod pripomenúť e, Európskeho úradu pre bezpečnosť, e, ktorá sa venuje hodnoteniu rizika e, krmív a potravín E, taktiež v spolupráci s inými orgánmi a e, v rámci konzultácie s inými zúčastnenými stranami EFSA vám e, predklada nezávislé vedecké stanovisko o existujúcich ako aj budúcich rizikách. Chcem ešte pripomenúť, že EFSA je nezávislá agentúra financovaná z rozpočtu EÚ, ale funguje nezávisle od Európskej komisie, parlamentu a členských štátov. Ehm, úlohou FC v tejto oblasti. My sme v podstate dostali množstvo otázok zo strany komisie, ktorá požadovala rôzne rady v oblasti potravinovej bezpečnosti, zdravia, životných podmienok. A ako pán predseda povedal, my sme poskytli takéto rady pri štyroch príležitostiach roku 2008, 2009, 2010 a 2012. Ide o poradenstvo, aby sme podporili komisiu, ktorá je, tak povediac, e, tým orgánom, ktoré má na starosti riadenie rizika. E, tieto vedecké stanoviská uverejnené v roku 2008 na požiadanie Európskej komisie išlo konkrétne o správu, ktorá bola predmetom konzultácie, takže každý mal príležitosť prispieť e, k tomuto dokumentu. Dostali sme rôzne podania zo 64 rôznych strán. Ehm, výsledkom bolo, že v oblasti e, klonovania zvierat v roku 2008 sme mali obmedzené množstvo údajov, aby a mohli sme dospieť k určitým výsledkom len v oblasti kráv a ošípaných a e, dopady na mladé jedince a že tu neboli žiadne e, zmeny identifikované v súvislosti s produktmi mliečnými a mesovými produktmi z týchto zvierat. V roku 2009 e, komisia zase požiadala EFSU, aby aktualizovala svoje stanovisko e, opäť pokiaľ ide o celú životnosť klonovaných zvierat a bola tu otázka, či je možné tieto výsledky preniesť aj na ovce a hydinu. My sme potvrdili v roku 2009 výsledky z roku 2008 a uviedli sme, že tu nie je možné žiaden ďalší prenos na ďalšie druhy zvierat e, na základe existujúcich údajov. uh, from the European Food Safety Authority uh, on exactly the same questions v roku 2010 a 2012 to bolo to isté. Ďalej tu sme prehodnotili celú literatúru v súvislosti s klonovanými zvieratami a potomkami. Ďalej e, sme opäť e, dali možnosť všetkým, aby prispeli s relevantnými informáciami k tejto diskusiu, ktorú viedli naši experti. Opäť v týchto rokoch 2010-2012 sme potvrdili výsledky z predchádzajúcich stanovisk vydaných v roku 2008-2009. Takže trošku podrobnejšie, aké výsledky išlo, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. Ehm, na základe štúdií neboli zaznamenané ehm, nejaké rozdiely mliečných a mesových výrobkov zdravých konvenčných zvierat, najmä pokiaľ ide o zloženie týchto produktov, vitamíny, kalcium, obsah vody, čiže presne ten istý obsah pri klonovaných ako aj pri neklonovaných zvieratách. Navyše máme k dispozícii e, štúdie, kde e, neboli preukázané rozdiely e, v mlieku ani mesa takýchto klonovaných zvierat. A dlhodobé štúdie o toxicite neexistujú, pretože nie je motivácia vôbec ich robiť. Pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť, je tu množstvo obáv a predošli e, e, následní rečníci o tom povedia oveľa podrobnejšie zvýšené množstvo úmrtí, v prvom rade vo všetkých fázach a ro, e, rastu. A po druhé, potom e, po komplikácie v, oblasti, teda v období tehotenstva a tak ďalej. Zvýšený počet e, úmrtí pre nás e, e, bol zdôvodnený viacerými faktormi. Obavy, ktoré boli e, identifikované, neovplyvňujú potomstvo klonov dosiahnuté normálnym no, chovom. Toto je zistenie z roku 2012. Pokiaľ ide o účinnosť klonovania, to ste už počuli, že sú tu zlepšenia, pokiaľ ide o technológie, ale sú veľmi malé nehmatateľné vlastne, hmatateľné posilnenie efektívnosti klonovania. Takže sme sumarizovali, že pre e, hovedzí do, e, dopy, dobytok je to asi 6 až 15 tá miera úspešnosti v porovnaní s 60 normálnych e, postupov pre ošípané Vedecké údaje z vedeckej literatúry hovoria o úspešnosti o asi 6 V neposlednej miere posledná otázka, ktorú dostala EFSA, sa týkala environmentálnych rizík. Všetky štyri posúdenia neukázali e, riziko pre biodiverzitu či genetickú rozmanitosť, pre e, dopady na prostredie na základe nedostatku údajov nie sú, alebo teraz na základku tých nemálo, tých nemnoho údajov, ktoré sme mali, e, nie sú rizika pre genetickú diverzitu, to bolo to stanovenie, alebo pre biodiverzitu, alebo životné prostredie v porovnaní s konvenčnými formami e, poľnohospodárstva. Nejaké informácie by nenaznačujú, že je, by bolo takéto riziko. Toľko z mojej strany. Ďakujeme pekne a teraz môžeme prejsť k ďalšiemu e, rečníkovi, ktorý zastupuje Európsku etickú skupinu pre nové technológie. 10-minútová 5, e, 10 e, minútová prezentácia pre teda pána Rosela z, z skupiny pre etiku a vedu a nové technológie. Ďakujem. Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách dostala v roku 2007 ku koncu roka otázku e, z Európskej komisie, aby sa vypracovalo stanovisko k etickým aspektom e, výrobkov sklonovaných zvierat, e, potravinárskych výrobkov. Dám uprednosťou som, že tie záujmy Ak máte viac záujem, viac informácií, možno sa, e, si pozrieť publikovaný text. Po, po tejto požiadavke teda predsedu Európskej komisie našou úlohou bolo realizovať vypočutie expertov. Snažili sme sa prizvať ľudí z viac e, a pýtať sa ich na rôzne vedecké e, aspekty vedcov, poľnohospodárov, chovateľov, sme dosiali informácie, momentálne disponibilné. Takisto sme realizovali verejné e, konzultácie. Dostali sme viac než 300 e, e, príspevkov, takisto okrúhle stoly tu v Bruseli s rôznymi aktérmi. To nám tiež poskytlo rôzne informácie a tiež sme vypracovali stanovisko s cieľom zhrnúť všetky tieto po, e, názory a poradiť, dať poradenstvo Európskej komisii, čo vnímame ako najväčšie etické problémy s týmito otázkami. Takže ak sa pokúsime identifikovať e, etické obavy, ktoré existujú, rozdeli sme to na 4 kapitoly. Jedna sa týka klonovaných zvierat, samotných, a ich potomstva. A potom z tohto bodu sme identifikovali, že e, niektorí e, e, ľudia majú obavy z zvýšeného použitia pre integritu a práva zvierat a tiež obavy, pokiaľ ide o zdravie a, a blahobyt blaho e, zvierat. Takisto sme identifikovali obavy pre e, ľudí, týkať sa ľudí, pokiaľ ide o zdravie ľudí, e, bez, zabezpečenie potravín, pretože toto je vlastne argument, ktorý hovorí, že prečo by táto te- technológia vôbec mala byť zaujímavá. Osobitne ale teda pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, Takisto je tu obava týkajúca sa e, e, e, tejto nebezpečnej oblasti, ak akceptujeme klonovanie u zvierat, mohli by sme v konečnom dôsledku akceptovať túto technológiu i u ľudí. A to, to je úplne zakázané vo všetkých krajinách. Regarding the environment. And here a tu to bola tiež otázka diverzity, generickej uh, e, e, diverzity uh, druhov, takisto otázky týkajúce sa bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti z nečistenia a zhoršovania prostredia. Zvýšené použitie totiž niektorých e, druhov by mohlo byť hrozbou, pre, pre, pokiaľ ide o všetky tieto otázky. A v neposlednej miere obavy potom týkajúce sa celej spoločnosti v zmysle, že by toto mohla byť otázka verejného vnímania, sociálnej akceptovateľnosti a správ spotrebiteľov. V konečnej miere sme potom e, uvažovali, posudzovali tieto otázky rozdiely v prístupe napríklad k, k jednotlivým e, plemenám, regionálnym, e, globálnym a tiež otázky autorských práv. Taktiež otázka industrializácie a trvalo udržateľného charakteru plnospodárstva. Ako vidíte, niektoré tieto obavy nie sú špecifikami pre klonovanie zvierat. Sú všeobecné, pokiaľ ide o niektorých užívateľov polnohospodárstva. Preto sme si mysleli, že najdôležitejšia obava bola, sa týkala blaha e, e, zvierat, bezpečnosti e, potravín a diverzity a verejného vnímania. A musím tiež povedať, že ako bolo už povedané, alebo teda hovorilo sa o, o dôvodoch, prečo tieto techniky môžu byť využité, no už tak jedna z možností, sa týkala tiež e, práv verejného e, duševného vlastníctva. Techniky totiž e, sú patentované v tejto oblasti a takisto sú tu ľudia, ktorí majú práva na tieto, na tieto technológie, ktorí sa ich snažia predávať a majú určitý obmedzený úspech, pretože majú samozrejme právo duševného vlastníctva v tejto súvislosti, ale otázka by to mohla byť v podstate marginálna Prvá sa teda týkala bezpečnosti potravín. Vítame v tejto chvíli, že sme, e, sme dostali hĺbkové stanoviska e, z Americ- od amerických par- partnerov, veľmi správa. Takisto sme mali potom prvý návrh stanoviska FC že aspekty bezpečnosti vlastne sa e, zhodujú s tou americkou správou. Klonované zvieratá samotné nevstúpia na e, tr- e, trh s potravinami, sú veľmi nákladné. Takže to sa dostáva na ten trh, to, to je ich potomstvo. Bezpečnosť potravín teda tu nie je e, dôvodom k obavám. Ak by tu mohla byť dôvod e, e, k obavám rodičovskej generácie, tak sa v, tej, v tomto kontexte nevyužije. Z tohto pohľadu sme akceptovali. Je jasné a bolo to zopakované, že je tu obava týkajúca sa zdravia zvierat. Toto je obava oprávnená a je pravdou, že Európske vnímanie sa líši od mienky, ktorá existuje v iných krajinách, napríklad v Spojených štátoch. Je to však určite obava, ktorá s vývojom tých technik sa nevyriešila. Mnoho otázok sa týkalo diverzity. Určite tu máme množstvo e, príkladov zníženia genetickej diverzity určitých zvierat, ktoré využívame na polnohospodárstvo, takisto u rastlín. A musíme akceptovať to, že klonovanie je extrémnym príkladom redukcie diverzity. Dalo by sa povedať, že robíme rovnakú vec e, e, i u normálnych praktík. Len pred mesiacom e, bol, prí, bol informovaný prípad býka, ktorý mal, ktorý mal milión, milión e, kusov potomstva a pritom nešlo o klonovaný kus. Takže naozaj e, tie všeobecné obavy týkajúce sa zachovania diverzity sú relevantné. E, tu sa tiež dá povedať, že v určitých prípadoch klonovanie môže byť použité na ochra, ochranu druhov, ktoré sú, ktoré sú ohrozené vyhnutím. Je to pravda, ale aspekt je to veľmi marginálny. A potom verejné vnímenie, e, pokiaľ ide o... A teda tá sociálna akceptovateľnosť, to je e, téma ďalšieho rečníka. Z tohoto dôvodu sme požiadali komisiu, aby vytvorila veľmi e, rýchlo Ehm, Eurobarometer ehm, k týmto myšlienkám, o ktorých sme hovorili my. Pokiaľ ide, teraz závra môžem povedať, pokiaľ ide o otázky ehm, zdravia zvierat, sme došli k záveru, že E, je, ide o otázku pr- primeranosti, proporcionality. Prínosy sú znížené a tieto problémy e, sociálnej akceptovateľnosti sú jasné, sú e, očividné. Tiež sme e, diskutovali o otázke označovania. Uvedomili sme si veľmi zložité e, technické problémy spojené s označovaním e, Ľudia nás oslovovali s otázkami týkajúcimi sa označovania mlieka a e, klobás, ktoré sú, e, môžu byť zmesou e, časti rôznych zvierat. Nemyslím si, ja si myslím, že techniky z DNA vyriešia tieto otázky. možno veľmi sofistikované. Takisto z tohoto dôvodu sme požiadali komisiu, aby sa na tieto možnosti zamerala. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz dám priestor pani e, Perin, Kamil Perin, ktorá pracuje takisto v Európskej organizácie pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o pohľad pohľad spotrebiteľov. Nech sa páči, máte teda slovo. Ďakujem, dámy a páni. Už sme si tu vypočuli mnohé aspekty kolonovania a ja by som e, teraz rada odprezentovala pohľad spotrebiteľov. Preskočím prvú priesvitku, aby som ušetrila čas a pôjdem priamo e, prístupu Európanov k klonovaniu zistilo sa, a povedali to predrečníci, boli tu dva eurobarometry, prvý v roku 2008, potom druhý v 2010. Oba zistili, že európsky spotrebitelia väčšinovo a jednoznačne nesúhlasia s klonovaním pre účely potravinárske. 84% má obavy, pokiaľ ide o dlhodobé dopady na prírodu, 58% považuje to za úplne nepriateľné pre produkciu potravín. Dve tretiny súhlasili, že sú tu etické dôvody na odmietnutie a 83% povedali, že chcú označovať i potraviny, ktoré pochádzajú z potomstva klonovaných zvierat. Takisto e, podobné obavy majú i americkí spotrebitelia. Viacelé prieskumy v štátoch zistili, že 53 Američanov pravdepodobne by nekúpilo meso, mlieko a vajcia sklonovaných zvierat. 89 spotrebiteľov e, chce označovanie mesa a mlieka sklonovaných zvierat 66 Američanov nesúhlasí s klonovaním potravín, 46 má etické a morálne výhrady k, tejto, k týmto postupom. Ak, do akej miery je to rozšírené vôbec, ako vieme zo dopadovej štúdie EU, komerčné klonovanie sa nedeje v Európe a ani sa to neplánuje do roku 2020. Komerčné klonovanie sa e, v podstate odohráva v Spojených štátoch, Kanade a Argentíne. Určité aktivity sú i na Novom Zélande, v Austrálii a ďalších krajinách. Ako vieme, väčšinou sa to aplikuje u hovedzieho e, a u hovedzieho dobytku na mlieko i meso takisto i ďalšie zvieratá v Spojených štátoch, Číne a na Novom Zelande, takisto v Spojených štátoch eh, na malej skále eh, i ďalšie typy zvierat eh, ako ovce a podobne. Väčšina krajín nemá nariadenia pre tieto klonované produkty s výnimkou Kanady, ktorá tu hovorí o nových potravinách a tu je dôležité posudzovanie dopadov pred spustením na trh E, i niektoré krajiny majú dobrovoľné e, priemyselné moratórium, pokiaľ ide o vpúštenie do potravinového reťazca. Väčšinou sa tu nerozlišuje medzi e, konvenčnými a klonovanými zvieratami. Napríklad na Novom Zelande je povinné označovanie, pokiaľ ide potenciálne požiadavky exportu na zahraničné trhy Spojené štáty, eh, Kanada a Brazília majú i určité súkromné iniciatívy. Pokiaľ ide o vystopovateľnosť eh, reprodukčného materiálu, vieme, že v EÚ máme individuálne identifikácie pre všetky eh, druhy embryí a spermy. Takisto Máme dohody s súkromným sektorom Spojené štáty Kanada, ktoré umožňujú identifikovanie reprodukčného materiálu, ktorý môže byť e, vyňatý e, z importu do EÚ. A pokiaľ ide o e, vystupovateľnosť živého materiálu, máme pre individuálnu vystupovateľnosť pre hovedzí, dobytok, ovce a kozy Takisto na námatkovej báze je tu potom vstupovateľnosť e, riešená u ošípaných. Táto tabulka je výňatkom zo svedectva, ktoré bolo poskytnuté Európs- e, Americ, e, americkému ministerstvu táto tabulka v zásade ukazuje, že veľké e, typy e, hovedzieho dobytka majú požiadavky pre, pre e, dosledovateľnosť. Bohužiaľ, toto sa neodzrkadlilo v návrhu komisie z roku 2013. Je to štatút nových, nových potravín a preto je tu povinné pred spustením na trh schváľovanie dopadov. Situácia nie je priateľná pre spotrebiteľov. Pred pár rokmi v Spojenom kráľovstve v roku 2010 bolo zistené, že eh, menovite meso a eh, z, tých, z tohto potomstva došlo k zisteniu, že niekto nevie zistiť, do akej miery e, sa stravujeme, jeme už výrobky z potomstva klonov. K tomu som pripojila i vtip, ktorý sa nachádza naľavo svítky, kde sa paroduje práve skutočnosť, že už tieto potraviny jeme, predsa nachádzame ich na obed na svojich tanieroch a ešte stále je však na čase, ak chceme e, regulovať túto oblasť. Veríme, že návrh komisie bolo vlastne zmeškanou príležitosťou pre spotrebiteľov, ktorí sú naozaj zavádzaní, pokiaľ ide o pôvod týchto potravín. Vieme, že v podstate e, tieto klony sú tu na reprodukčné dôvody, nie na e, konzumáciu, ako na rozdiel od ich potomstva. Uvedomili sme si, že sú s tým spojené isté obchodné aspekty. Nepôjdem do podrobností. Prevzali sme jednotlivé informácie od, z dopadovej štúdie komisie, ale ide o to, že mm, európsky trh nie je zaplavený klonmi či mm, produktami s, klonou, s, s potomkov klonov. Návrh komisie zašiel trošku ďalej a my podporujeme zakázať e, klonovacie techniky a dovoz klonov, ale prečo tam nie je nič e, ohľadne reprodukčného, rozmnožovacieho materiálu. My nad tým uvažujeme a rozmýšľame nad tým, že či obchodní partnery EÚ, ktorí nadnesli isté obavy a potom tieto obavy mali dosah na rozhodnutie komisie. Ja som tu skopírovala vyhlásenie Spojených spo, USA, Argentíny, Nového Zélandu, kde sa jasne hovorí o tom, že tieto krajiny vyslali signál EÚ a že tieto krajiny budú veľmi pozorne sledovať diskusiu v rámci EÚ a um, že podporia len také nariadenie, ktoré sa bude pridržať vedy. Rozmýšľame preto, aký dosah, akú úlohu v tom zohrali obchodné asociácie, obchodné združenia. Spotrebiteľ by mal byť schopný urobiť informovaný výber, informovanú voľbu, pokiaľ ide o nákup a konzumáciu potravín. Bolo by dobré, aby, sa v e, aby teda v EÚ bol zákaz ehm, kloňovania zvierat, potravín sklonovaných zvierat. Toto už všetko v návrhu je, ale nestačí to. Boli by sme radi, keby existoval systém vystopovateľnosti, pokiaľ ide o spermia embriá klonovaných zvierat a mali by, ex, mali by existovať požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o čerstvé meso potomstva klonovaných zvierat. Mm, boli by sme Chceli by sme, aby všetky potraviny boli označené, ale chápeme, že teraz prebieha štúdia. Minimálne by sme teda boli za to, aby, aby bezodkladne sa začalo označovať čerstvé meso z potomstva klonovaných zvierat. E, tlak obchodných partnerov by nemal zabraniť Európskej únii, mm, aby príjmala pravidla ohľadne klonovania v súlade s požiadavkami občanov. Um, myslím si, že takéto označovanie by, by, by mohlo byť kompatibilné s pravidlami GATT a VTO. A ešte na záver, pokiaľ ide o rokovania TTIP, ktoré práve prebiehajú. My si myslíme, že TTIP práve môže byť príležitosťou, aby EÚ a Spojené štáty prijali ehm, pravidlá ku klonovaniu, ktoré by boli v záujme spotrebiteľov zazneli tu aj isté názory hodne technológií a tak ďalej. My sme pripravili rezolúciu hlavne TACD, to je transatlantický dialog a v tomto uznesení uvidíte, že spotrebitelia na oboch stranách Atlantiku majú podobné požiadavky a stanoviska. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa na nadchádzajúcu diskusiu. Ďakujem. Môžeme začať našu rozpravu, diskusiu. Pán Líze ako prvý. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ďakujem našim referentom. Tri body. ktoré e, tu zazneli. V prvom rade e, argument s obchodnými partnermi, to môžem len potvrdiť, keď sa hovorilo o tých dvoch návrhoch, tak informácia z komisie je tá, že komisár Borg mal ambicioznejší návrh, ktorým smeroval do komisie, ale v rámci komisie zo strany ďalších komisárov mu zabranili to predložiť s argumentom, že by to mohlo ohroziť obchodné vzťahy z USA, ohroziť TTIP. Ja som veľkým e, zástancom TTIPu, ale komisii som už povedal, že je samozrejme ťažké vysvetliť ľuďom, že nenavrhujeme žiadne e, zákony, lebo sa by sa to asi Američanom nepáčilo. Musí sme k tomu pristupovať inak. Treba povedať, čo chceme a až potom o tom rokovať, pretože tu by som nebol za kompromisy, ale takto to bohužiaľ dopadlo. O to dôležitejšie je, že parlament to takto nepríjme ale ten návrh zlepší. Druhá vec, e, označovanie a problémy s označovaním. Pripúšťam, že to vec nie je jednoduchá. Moja doktorantská práca sa týka práve e, ľudskej genetiky, kde ide o di- diagnostiku DNA. Spolupracoval som s kolegmi, ktorí vypri- pripravujú výrobky pre túto genetickú diagnostiku. A tu som sa pýtal, že keď chceme zistiť, že meso od tých potomkov klonovaných zvierat, ako sa, ak chceme ho označovať, tak e, či to môžeme testovať. E, dajte nám pár mesiacov a urobíme to, odpovedali mi. Pretože každý, každá potravina, keď sa aj volá e, v Nemčine, Potravina znamená niečo, čo je živé. A keď niečo je živé, dokážem predsa dokázať, odkiaľ to o, pochádza. Ale kto nám teraz dá informácie o klonovaných zvieratách? Ale pre, ja si myslím, že tie informácie predsa musia ísť k dispozícii. Na svete je zo pár tisíc e, šlach, e, chovných zvierat. Veľa ich nie je. A chovateľia, ktorí si kupujú ten reproduktívny materiál, tak bol by som blázon ako takýto chovateľ, keby som si kupoval e, embriá a, alebo spermie za obrovskú e, cenu, keby mi povedali len ústne, že je to výber, výborný, výborný materiál, má, je od výborných jedincov, ale nemôžem vám povedať, odkiaľ to je, či boli klonované alebo nie zdravý rozum to jednoducho nepochopí. Keď už za niečo takto veľa platím, že dostanem dobrý genetický materiál, tak musí predsa existovať možnosť preveriť, či to je od výborných chovných e, bíkov alebo od nejakých priemerných. Nikto mi tu predsa nechcete rozprávať, že sa to nedá preveriť. Stačí len mať dostatok dobrej vôle dosiahnuť túto dobrú vôľu jednoducho u juhoamerických krajín a, a, a, a Spojených štátov, aby sa dalo rokovať. Ja jednoducho vedecky nechápem, že by to bolo nemožné. Máme pravidla, ktoré sú v platnosti, kde sa hovorí o tom, že pôvod e, u mesa sa musí udávať u všetkých typov mesa to sa nedá e, zistiť testom DNA, potrebujeme jednoducho informácie. A keď ich získame, tak budeme mať i informácie o genetickom pôvode zvierat. Otázka je, či to chceme, či je to dôležité. Parlament vždy hovoril, že to dôležité je. Chcem poďakovať zastupcovi etickej skupiny, že hovoril o tej etickej dimenzii. Nemôžno na to zabúdať čím lepšie dopadne klonovanie zvierat, o to skôr e, bude prenesiteľná tá technika na ľudí, samozrejme. Dôležitý argument, prečo, ďaká Bohu, mnohí vedci sami hovoria, že klonovanie ľudí neprichádza do úvahy, je vznikanie tých, vznik tých mnohých e, problémov, choroby, utrpenie, E, tých, týchto zvierat a to by sa mohlo predsa stať aj ľuďom. Ak by sme e, tú techniku tak zlepšili u, u ľudí, takže by už neboli problémy, Neviem, ako by to fungovalo. Určite by veľa vedcov hovorilo, že veď predsa u zvierat to funguje, bez chýb, tak to môžeme bez vedľajších účinkov využiť i e, pri, ľudí, pri ľuďoch tak tam by sme stratili dôležitý argument. Je to dokonca v charte ľudských práv, kde sa hovorí o zásadnom postoji, ale je tu táto cesta a preto si myslím, že je to dvojsečná zbraň, keď vedci povedia, že to utrpenie zvierat rokmi klesne a zlepší sa tá technika, alebo bude potom nasledovať táto diskusia? Skúsme to teda aj u ľudí. A preto buďme tu veľmi opatrní. Ďakujem veľmi pekne. Pani Müller. Ja, Herr Vorsitzender, ich habe auch noch mal Fragen an die F. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som sa spýtať eh, zástupcov FC, sú tu nejaké odhady importovaných potravín, ktoré pochádzajú z klonov a ako v súčasnej dobe zabezpečiť to, aby v tom, čo sa dováža z USA, teda nejde o potraviny, ktoré podliehajú schváleniu a sú tu informácie o tom, že imunitný systém klonov môže, mm, môže byť v porovnaní s ostatnými slabší. Chcem sa spýtať, či aj potomkovia klonov sú takýmto niečím postihnutí a e, hovoríte, pán kolega, že DNA m, mm, sa nedá porovnať. Tu si nie som istá, pretože keď mám býka, mám sp- sperma býka a sperma klonovaného zvieraťa a je to úplne rovnaké, tak potom aj to DNA by malo byť presne také isté. No a z toho vyvodzovať, že sa to dá rozlíšiť, to neviem. No už rada by som si vypočula odpoveď vedcov. Konec koncov, keď majú zvieratá slabší imunitný systém, tak aký to má potom dopad na bezpečnosť našej výživy, keď už sú potraviny, keď už teraz povedzme nie sú potraviny úplne v poriadku. Ďakujem veľmi pekne, pani Ajuzo. Ďakujem veľmi pekne. Jedna pripomienka pre pána Domeneka. Hovorili ste o problémoch so životnými podmienkami zvierat, hovorili ste o etike, úplne súhlasím. Ak, chceme bojo, ak sa ak chceme postaviť proti klonovaniu, tento argument treba použiť. Hovoril, je, ide aj o problém potrebnej bezpečnosti. Keď EFSA pripravila správy, hovorila, že nie je žiadny problém. Meso a mlieko, ktoré pochádzajú e, od, zviera, od klonovaného zvieratia a jeho potomkov, aby že toto nie je problém a že je myslím si, že ak chceme argumentovať týmto, tak zase si vytvárame isté pasce. A takisto sa tu hovorilo aj o diverzite, o rozmanitosti. Keď sa klonuje zviera, tak sa tak nejde o genetickú modifikáciu, klonuje sa exemplár jedinečný jedinec a toto na reprodukciu takýchto jedincov sa vyberie ten najlepší exemplár, výnimočný exemplár a využije sa. Na, napríklad v Španielsku sa klonoval bík na biče zápasy a len to som chcela povedať, že s tým nebol žiadny problém, takže ak hovoríme o potravinovej bezpečnosti, nie je problém s potravinovou bezpečnosťou môže existovať problém s dobrými podmienkami zvierat, môžu tu byť etické problémy, ale ak to nechceme, dobre povedzme, že to nechceme, ale nehovorme o téme potravinovej bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne. Pani Aguilera. Ďakujem. Súhlasím s pani Ajuso. Ja nerozumiem, prečo ste nadniesli, jeden z vás teda nadniesol problém, ktorý je napojený na genetickú rozmanitosť. Prosím vás pekne, vysvetlite mi to, pretože mm, ja súhlasím s kolegňou Juso. V polnohospodárstve to predsa už takto prebiehalo predtým a nerozumiem tomu, prečo ste to povedali, ako ste to povedali. Chcem sa ešte vyjadriť ehm, k pani Perín. Chcem sa spýtať na vaše stanovisko. Hm, venovali ste sa podrobne týmto aspektom. A preto sa vás pýtam, naozaj si myslíte, keď sa kladú otázky ohľadne klonovania. Poznajú ľudia skutočne, čo to všetko obnáša? Alebo si ľudia myslia, že ide len genetickú modifikáciu? Myslia si spotrebitelia, že skutočne rozumejú obsahu definície, skutočne rozumejú, o čom ide. Ja sa, ja sa nad týmto zamýšľam, pretože často um, my ľudia, osoby, nie sme, nie sme odborníci, nie sme technici, čiže nedostatočne rozumieme, povedzme, jednotlivým konceptom. Teda, skutočne rozumejú tomu, že čo to pre nich môže predstavovať. Naozaj spotrebitelia, bežní spotrebitelia vedia presne rozlíčiť, rozlíšiť, o čo pri klonovaní ide. Podľa vás, samozrejme, podľa vášho osobného názoru, pretože vy sa zaoberáte týmito otázkami a e, na záver ešte dovolte. Výskum je vývoj, Výskum je vývoj, čiže predstavuje aj pokrok. A ja Dobre, pokiaľ ide o všetky tie záruky v súvislosti s pokrokom a výskumom, ja len skončím s tým, že keď som chcel, keď sa u nás v Španielsku skúmali materské kmeňové bunky a čo to bude predstavovať pre zlepšenie kvality života a zdravie ľudí, keď sa hovorilo o tejto téme, tak mnohí boli proti vtedy. Ale bolo, nakoniec prebehla obrovská dôležitá práca, pokiaľ ide o kmeňové bunky. Ja to nechcem teraz porovnávať, ja len chcem povedať. Chcem na tom vysvetliť, to, že keď sa hovorilo o tomto konkrétnom koncepte, tak ľudia boli proti. Ale kmeňové bunky môžu prinášať zlepšenie skladenie života v dlhodobej perspektíve. Čiže ja to samozrejme nechcem, nechcem tu vytvárať nejakú paralelu. Ja nikdy nebudem vystupovať voči pokroku a výskumu. A pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, tam sú tie pochybnosti pomerne vysoké, pomerne veľké. A sú tu potom aj tie etické otázky, ktoré môžu predstavať problém pre mnohých. To, čo povedal pán Lís, to môže znamenať aj to, že ak, sa, ak ak bude ten výsledok vynikajúci, tak potom začnú klonovať a ľudia. Samozrejme, nechcem vytvárať nejakú paniku. Čiže je tu etick- problém s etikou, problém s podmienkami zvierat, ten nie je vyriešený a to treba mať na zreteli určite pri príprave nariadenia. Ale teraz už naozaj končím. Hovoríme tu o smernici, ktorá sa bude zaoberať zákazom. Zákazom a preto s výnimkou niektorých aspektov, ktoré treba doladiť a podstatne doladiť, myslím si, že ten východiskový bod nakoniec nie je až taký zlý. Ďakujem. Ďakujem. Pán Heck. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať všetkým predrečníkom za veľmi informatívne príspevky. Črta sa tu istá tendencia, ale ja poukážem na následovné. V našej spoločnosti sa čoraz viac pochybňuje vzťah medzi zvieratami, človekom, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, v Spojených štátoch, aj inde samozrejme, ale predovšetkým tu v európskom priestore. Uh, a preto nikoho neprekvapí, že jedna z predračníčok uviedla, že 66 spotrebiteľov odmieta produkty mm, zvierat z etických dôvodov. Za uplynulých 100 či 150 rokov sa zo zvierat stala čisto výrobná jednotka, degradovali sme ich a otázka znie, čo budeme ďalej robiť so zvieratami do budúcna. Spochybňovanie vzťahov človek zviera už podľa mňa nie je na mieste hrať sa tu na uh, pána Boha zasa, zasahovať do evolúcie a tak ďalej. Samozrejme, niekedy treba vedecký pokrok, ale kam nás v niektorých oblastiach zaviedol tento vedecký pokrok Albert Einstein po tom, čo videl, čo spôsobila bomba v Hirošime, tak uviedol, že tento pokrok sme mali nechať tam, kde bol. Dneska nevieme, čo môže klonovacia technika jedného dňa spôsobiť. A preto si myslím, že európsky spotrebiteľ že európskym spotrebiteľom dožíme e, takéto niečo, aby sme sa postavili Spojeným štátom a povedali, nie, nebudeme jesť meso z klonovaných zvierat. My v Európe sa postaráme o to, aby sme sa dopracovali k etickému pokroku. A to, čo sa deje v Spojených štátoch, tak nech si s tým žijú oni sami. Ďakujem pekne, pán Bogovič. Hvala za besedo, hvala tudi vsem za današnje prispevke, ki mislim, da so nam poslancem zelo koristni pri zelo kompleksnem in zahtevnem vprašanju, okoli katerega se bomo. Otázka je to určite veľmi zložitá. Musíme o nej rozhodnúť. Podporujem rozhodnutie tých, ktorí tieto otázky poukazujú na etické ohľady. Pretože keď tu hovoríme o genetických pozmenených organizmoch, ktoré spochybňujeme, tak u klonovaných zvierat je to e, ešte o to viac platné. Aj európsky polnohospodári hovoria o minimálnom úžitku preto som e, veľmi na strane tých, ktorí to všetko chcú riešiť opatrne. Etická otázka je takisto veľmi dôležitá podľa mňa, pretože dnes je ohrozené naše obyvateľstvo kvôli eticko-morálnym e, otázkam, nie kvôli otázkam technickým. Máme rok 2015. budeme tu hovoriť e, veľa o TTIP a podporujem veľmi tých, ktorí hovoria, že, e, že potrebujeme v tejto oblasti jasné stanovisko, ktoré zaujmeme a ktoré sa prenesie i na transatlantické rokovania. Musia tu prevážiť predsa a morálne pochybnosti. Ďakujem pekne. Myslím, že sa nikto už viac nehlasí o slovo. Ak to tak je, dám slovo našim expertom v poradí, akom prezentovali svoje príspevky. Takže nech sa páči, pán sa ako prvý môže odpovedať. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa obchodu, obchodných partnerov, vystopovateľnosti a etické otázky, toto všetko je e, nad rozsahom pôsobnosti e, nášho orgánu, takže tým sa nebudem vyjadrovať a ponechám to na ostatných. Pokiaľ ide o odhady, e, klonované potraviny dovážané z USA. Nemáme takéto údaje. K tomuto sa teda tiež dnes nebudem môcť vyjadriť. A otázka oslabeného imunitného systému klonovaných zvierat a ich potomstva. Na základe štúdií a vedeckej literatúry pri potomstve zaznamenáme rovnakú e, dušku života a rovnaký reprodukčný potenciál a tiež, že majú perfektne fungujúci imunitný systém. Takže nepredpokladáme problém. Ďalej, genetická diverzita. Bola tu otázka týkajúce sa účinku klonovaných zvierat na genetickú diverzitu v prostredí. V prostredí sme nezaznamenali žiaden účinok nad rámec to, čo sa očakáva a v e, normálnej, bežnej, konvenčnej produkcii tiež. Ďakujem. Thank you very much if you allow me as some of the questions have... Ďakujem za slovo. Ja budem odpovedať v španielčine, ak môžem, na niektoré otázky, ktoré to boli položené. To, čo bolo povedané ohľadne potravinovej bezpečnosti, bolo povedané v tom zmysle, že etická skupina nadniesla túto obavu a síce, že áno, e, našej skupine to e, nadniesli rozliční referenti. Áno, existuje táto obava, ale podľa mňa správy EFSI a správy FDA sú postačujúce na to, aby sme boli kľudní v tom zmysle, že v, zmysle toho, čo vieme o potravinovej bezpečnosti v súvislosti s potomstvom e, klonovaných zvierat v porovnaní so, so zvyškom, povedzme, produktov, ktoré pochádzajú od iného druhu zvierat. Vždy, samozrejme, vždy je tu riziko, ale áno, bolo to hypotetické riziko, ktoré zaznelo z úst našich spolupracovníkov pri Samozrejme, ja si myslím, že treba povedať, že pokiaľ ide o populáciu um, druhov zvierat, um, klonovanie je, e, znamená určité znižovanie, čiže môže, môže nastať problém, že niektorí rodičia budú tí, ktorí sú na, na spodu e, genetických skupín a ak my budeme, budeme ďalej čerpať z tohto zdroja, povedzme, eh, z tohto genetického zdroja, pretože to, k čomu tu dochádza, nie je, že aby nejaký big mal pol milióna e, jedincov, ale možno miliardu. Čiže naozaj ide o znižovanie genetickej diverzity. Teda v tomto prípade je to pádny argument v mojom prípade, e, teda podľa môjho názoru. A to sme chceli povedať. Ja len chcem povedať, že bík učený na biče zápasy, ktorý bol vyklonovaný a ukázalo sa, že nebol povedzme dobrý, preto ho hneď eliminovali to sa len, tým sa len ukazuje, že možno niektoré vynikajúce vlastnosti e, sa neprenášajú klonovaním. A ešte k tomu, čo ste povedali vy, pani poslankyňa. Samozrejme, nemôžeme, vedec nemôže povedať, že nie je za výskum ale niekedy sú tu, niekedy sú tu veci, kde nenachádzame východisko. Diskutuje sa o téme, ktorá, povedzme, je marginalizovaná, pokiaľ ide o chovateľstvo. Čiže uh, je tu proporcionalita, pokiaľ ide o príjmané rozhodnutia. Hovoríme o malom množstve zvierat, hovoríme o technológii, ktorá je marginalizovaná. Poľnospodári nám to jasne povedali, teda oni budú rozhodovať o tom, čo sa bude diať v teréne. Čiže v tom sú tu Samozrejme, e, klonovanie sa dá uplatňovať aj v iných oblastiach a tak ďalej. Thank you very much. Uh, regarding the... Ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o to, či uh, potraviny z klonovaných zvierat vstúpili na územie EÚ, uh, bez akýchkoľvek dodatočných požiadaviek. Nemáme dôkazy o tom, že tomu tak bolo. A tiež vieme, že v Spojených štátoch bolo moratórium na umiestňovanie klonovaných e, produktov z klonovaných zvierat na trh. A my nemyslíme si, že e, potraviny z klonovaných zvierat vstúpili na trh EÚ. Pokiaľ ide o ponímanie spotrebiteľov klonovaných produktov, boli tu prieskumy Eurobarometra a vyhodnocovali sa ich ponímanie. E, boli tu ponímané rozdiely medzi GMO a klonovaním ale polovica respondentov nemala, nemalo jasno, aký je rozdiel medzi GMO a klonovaním. A obavy, ktoré boli vyjadrené, boli skôr etického charaktery. charakteru. Dve tretiny súhlasia s tým, že majú etické výhrady. Um, Ďalej, mnohí si myslia, že klonovanie zvierat môže viesť ku klonovaniu ľudí a viac ako 60 si myslí, že e, pristupujeme k zvieratám ako ku komunite. Tu hovoríme o klonovaní na potravinárske účely. existuje klonovanie na zachovanie určitých druhov. A tu ide o úplne iný koncept. Ehm, spotrebitelia si však myslia, že nepotrebujeme klonovanie na účely e, výroby potravinárskych produktov. Ďakujem pekne. Dám slovo komisii, aby vysvetlila stanovisko, svoje stanovisko. Ďakujem pekne. Pôjde skôr o pripomienky, pretože ja považujem tento hearing za dôležitý zdroj e, informácií na definovanie tohto problému, o ktorých, ešte treba, o ktorých ešte treba hovoriť. Niektoré už boli zodpovedané, ja sa chcem niektorým vyjadriť. Poprvé, bolo spomenuté, že je potrebné nájsť metódu na identifikáciu konkrétneho zvieraťa, ak sú tieto zvieratá e, také ojedinelé. A na základe genetického materiálu. Určite je to možné. Čo však možné nie je, je e, rozoznať, tak povediať, kópiu a pôvodné, originálne zviera, pretože sú geneticky identické. Čiže ak máme sperma, ťažko povedať, či pochádza z pôvodného zvieraťa alebo klonovaného. Ale <clears throat> dá sa identifikovať pôvod. Toto súvisia aj s tým, čo som už povedal, že nemáme objektívnu metódu na rozoznávanie klonu od originálu. Ďalšia vec. Myslím, že keď hovoríme o genetickej diverzite, je to zúženie genetickej diverzity, ale ak položíme tú istú otázku v súvislosti s intenzívnym polnohospodárstvom, potom treba povedať, že áno, intenzívne polnohospodárstvo redukuje genetickú diverzitu, pretože vyberáme zvieratá, ktoré majú najlepší výkon, najlepšie výsledky a práve tým znižujeme tú genetickú rozmanitosť. Takže ja by som sa opýtal teraz, prestaneme s tým intenzívnym polnohospodárstvom? Pravdepodobne nie. Treba teda posúdiť, aký ten e, pomer v tomto trende predstavuje klonovanie. Ja si myslím, že je to veľmi malý pomer. Tretia pripomienka sa týka e, opakovaných pripomienok, ktoré hovoria, že hovoríme o klonovaní, pretože nás o to požadujú Američania alebo niekto iný. Ja chcem jasne povedať, že to tak nie je. Treba akceptovať, že klonovanie je vedeckým výsledkom a rezonuje to aj v Európe. Napriek tomu, že väčšina verejnosti je proti tomu, ešte stále je tu dosť ľudí na to, aby, ktorí sú presvedčení, že, je to, eh, že táto technológia má veľký potenciál. A ak to nebude regulované, nebudeme mať jasné pravidla v tejto oblasti a my potrebujeme jasné pravidla v tejto oblasti. Robíme to pre Európu a nie pre Američanov. Chcem, aby teda toto bolo úplne jasné. Chceme nájsť riešenie, ktoré bude plniť naše potreby v Európe a nejde o plnenie nejakého dopytu e, spoza oceánu. Takže je to skutočne naša interná európska otázka a musíme ju riešiť vo vlastnom záujme. Na koniec chcem ešte povedať, že už vidím, že sa to pomaly vykryštalizuje, že tu máme problémy so e, dobrými životnými podmienkami zvierat a že to súvisí s etickými pochybnostiami, ale že to nie je problém e, bezpečnosti potravín. E, dôvod, prečo máme dva návrhy a nie jeden, je, že sme hľadali vhodný právny základ pre tieto otázky. Dobré podmienky zvierat vychádzajú z konkrétnych článkov, ale pri etických výhradách je to problém. Takže ide o oddelenú časť, potrebujeme diskusiu aj v ďalších štádiách, ako vyriešiť tieto etické obavy. Ale v prvom rade zo strany komisie musíme postupovať podľa existujúcej legislatívy a existujúcich pravidiel. A ja úplne chápem tie etické výhrady, ktoré zachádzajú dosť ďaleko. Počuli sme, e, že sa tu dokonca diskutuje nie len o otázkach týkajúcich sa produkcie tovaru e, v polnohospodárstve. A musíme mať e, jasno v tom na základe našej legislatívy, ktorá existuje. Ďakujem. Ďakujem aj vám. A teraz dám, dám slovo našim spravodajcom, spravodajkyniam, aby sa vyjadrili k tomuto zaujímavému vypočutí. Ako prvá bude mať slovo pani Moj. Ďakujem. Vážení kolegovia, už som na úvod uviedla, že máme pochybnosti ohľadne analýzy FC. Podľa nás je ten časový rámec veľmi krátky, teda časový rámec, v ktorom prebehla štúdia FC. Myslíme si, že táto téma si zasluhuje väčšiu pozornosť. Nechcem si myslieť, že by, si, že by Európa chcela zaobchádzať takýmto spôsobom so, svojim, so, so spotrebiteľmi. Teda nevieme ešte, aký, aké dôsledky bude mať o 10-20 rokov konzumácia um, mesa či či mlieka z klonovaných zvierat. 14 mesiacov bol časový, bol časový rámec, ktorý využila EFSA pri svojej štúdii. Čiže podľa nás môže, sa, sa môžeme do budúcna e, stretávať ešte s problémami zdravotnými a tak ďalej. Okrem toho, chcem zdôrazniť tému dobrých životných podmienok zvierat. Sú veľmi dôležité, ale Predsa len by sme nemali pristúpať ku kompromisom ohľadne týchto princípov. Zvieratá podstupujú utrpenie a podľa nás by sme určite mali túto tému riešiť. Európa sa vždy chcela odlišovať kvalitou svojich produktov. A na to, aby sme boli konkurencieschopní, nepotrebujeme e, veľkobemú produkciu. Musíme mať na zreteli zdravie našich občanov a dobré životné podmienky zvierat. Z pohľadu produktov, ako zaručíme spotrebiteľov informovaný výber toho, čo kupujú, ak, e, ak, je, ak je vedecký podklad takto krehký. Klonované zvieratá e, podstupujú hormonálne postupujú, berú obrovské dávky hormónov a to môže mať vplyv aj na ľudské zdravie v dlhodobej perspektíve. Napríklad eh, boli zistené aj eh, problémy so zdravím u týchto zvierat, problémy s dýchaním a tak ďalej. Chceme naozaj podceňovať riziko, riziko toho, že takéto niečo môže mať svoje dôsledky aj na ľudské zdravie. No a pokiaľ ide o vystupovateľnosť, Európsky občania musia vedieť, čo majú na tanieri. Kto, kto zaručí takéto niečo? Nuža, ja týmito námietkami nechcem len povedať, nechcem len navrhovať témy na diskusiu. Naozaj musíme musíme rozlišovať klonovanie na vedecké účely a klonovanie, ktoré sa uplatňuje v poľnohospodárskom potravinárskom sektore. Musíme si byť absolútne istí, musíme mať musíme mať spoľahlivé vedecké dôkazy. Nedokážeme sa totiž potom už vrátiť späť. Všetci sme zodpovední a všetci sa tomu musíme venovať. Ďakujem. Pani má slovo. Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným referentom i kolegom, ktorí položili otázky, aby sa ešte vyjasnili dobor drobnosti nejasnosti. Čo by dalo sa povedať za, e, záverom? Polnohospodári a šlachtitelia e, klonovanie nechcú, spotrebiteľ to nechce, aj potraviny, ktoré sú z, e, z potomstva klonovaných zvierat, hoci dnes podľa našich poznatkov sú bezpečné. Kolegyňa síce e, zdôrazňuje, že nie sú dlhodobé štúdie. Och, e, ďalej ochrana zvierat, úmrtnosť, to všetko je v, proti tomuto ako argument, takisto deformácia a tak ďalej. E, obrovské náklady tiež Úspešnosť je nízka, nízke percentuálne údaje a metóda klonovania existuje síce už 14-16 rokov asi, ale problémy sa nezmenšili u klonovania. Neklesli. Na tento, za tento čas pomerne dlhý pre, pre výskumníkov Takže tieto problémy sa nevyriešili a to ukazuje, že výhľadky sú teda vlastne zlé v tomto ohľade. Nová metóda klonovania očividne e, v výhľade nie je. Teraz sa tu hovorí o tom, že je e, len málo tých, tých e, klono, zvierat klonovaných na produkciu spermí a buniek vajíčkových, takže tu vzhľadom na tento materiál musí tu byť e, dosledovateľnosť jednoduchá. Dnes existujú u konvenčných e, chovov chovné knihy. A to preto, predsa musí teda byť možné aj u klonov. Ja osobne si myslím, ak to smiem dodať, že u mesa by tiež mala byť možnosť dosledovateľnosti, síce nákladná, ale e, takýto systém predsa máme, a sme spojaznili aj u, aj u geneticky modifikovaných e, rastlín. Takže musí to byť možné takýto systém i inde. I pre mňa je to poznatok e, taký podstatný z dnešného vypočutia všetko po tom, čo som si vypočula, všetko, čo, čo tu zaznelo. Potom je tu ďalej obava, že táto metóda v podstate e, by sa mohla použiť u ľudí, ak by sme pripustili, že sa bude e, toto klonovanie ďalej šíriť. Už musím povedať, tieto obavy zdieľam, pretože skúsenosti nám ukazujú, že každá reprodukčná metóda vlastne došla potom, alebo dorazila aj e, k ľuďom. Neviem, ako to potom v budúcnosti sa teda vyvinie. Otázka tiež znie potom, že keďže tá technika očividne sa nedá zlepšiť, keď sa za tie roky tak nezlepšila, tak potom otázka znie, keď sa klonujú psy alebo mačky. Čo potom ďalej, ako hovorila pani McGuinness, eh, v prípade eh, šlachtených žrebcov, rovnaké zdravotné problémy, vysoká úmrtnosť, eh, mutácie. To sa určite nezlepší len preto, že klonovanie bude sam, samozrejmejšie. Parlament tu má veľké e, etické pochybnosti. Dnes sa to zase ukázalo. Neviem, ako bude reagovať nový parlament. Ten ešte jednoducho e, nezaujal stanovisko. Pochybnosti sú tu teda očividne tie isté, etické. Tie sú pre nás dôležité, tým e, potravinovým výrobkom. Očividne tak nedôverujeme. Jedna, jeden z referentov hovoril, že by nám malo byť jasné, že to nie je vlastne také dôležité, to klonovanie, že je to okrajová technológia, ale keď je teda okrajová, je to veľmi teda potom také dôležité zakazovať to? To kladiem. Keď to teda taká ochrajová technológia, tak to nie je primerané. Aj táto otázka ma napadla e, v závere. V konečnom dôsledku si myslím, že keď tento parlament si kladie tie otázky o klonovaní, tak e, musíme jednoducho i nájsť právne, právne riešenie, ktoré sa bude týkať tých produktov, ktoré zišli s potomkov sklonovaných zvierat. Toto všetko teda by bolo v rozpore s našimi presvedčeniami, pretože tu my máme nejaké, nejakú zodpovednosť za túto úniu. Takto vždy parlament konal. Mali by sme mať zákonodárstvo veľmi rýchlo, preto je pre nás dôležité, aby sme boli aby sme rozhodovali nezávisle a aby sme našli nejaké riešenie. Určite sa nám to podarí. Verím, že nestratíme toľko času. Ak to teda všetci zúčastnení chcú, všetkým teda ďakujem za účasť. A som zvedavá, ako to pôjde ďalej k tejto tematike. Thank you. I also would like to thanks uh, all the experts. Chcem poďakovať tiež všetkým expertom, stálemu predsedníctvu, stálemu zastúpeniu predsedníckej krajiny v tejto zložitej problematike. Takisto by som rád poďakoval pánu spolupredsedajúcemu Sikierskému za úspešnú organizáciu a spoluprácu počas tohto vypočutia. Je to prvý krok našej spolupráce v práci na tomto materiáli. Verím, že bude táto spolupráca veľmi plodná. Zajtra pokračujeme v rovnakej miestnosti zasadnutím výbor, výboru NV. Takisto pokračuje 5G3 e, zasadnutím i výbor Agri. Toto stretnutie tým pádom môžeme uzavrieť. Ak máte nejaké oznámenie, pán Sikierský, máte slovo ešte vy. Prepačte, ale Máme tu ešte pozvanie na vypočutie na tému logistika ako strategický element hospodárskeho rastu Európy dne 18.30 v sále P7C050 spoločne s Kopakoceko. Ja len posúvam toto pozvanie. Ďakujem ešte raz.